Dear colleagues, uh... Kolegyne a kolegovia, vážení poslanci výboru občanské práva, vážení poslanci národných parlamentov, srdečne vás tu vítam, pán eh, komisár, pán, pán Abela, pán minister, pán komisár Avramopoulos. Je mi skutočne veľkým potešením, že vás môžem privítať na tomto dôležitom zasadnutí medziparlamentného stretnutia o tretej reforme spoločného azylového systému Európy. Je to pre nás veľká výzva jedna z najdôležitejších tém, ktorými sa zaoberá náš výbor LIBE v Európskom parlamente a samozrejme je to jedna z najväčších vízie, pred ktorými sa ocitá Európska únia a aj vaše národné parlamenty. Takže som skutočne nadšený, že ste tu dnes s nami. A som rád, že je tu aj minister za malské predsedníctvo, minister, ktorý zodpovedá za tieto záležitosti a komisár Avramopoulos, ktorý má na starosti tieto veci v komisii. Som teda rád, že máme tu 49 poslancov z národných parlamentov, z 20 rôznych členských štátov a jedného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru. Je to jasný e, znak toho, že národné parlamenty majú veľký záujem o dnešnú tému. A myslím si, že dnešná výmena názorov medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom o tretej reforme spoločného azylového systému bude mimoriadne dôležitá na to, aby sme dosiahli pokrok v tejto dôležitej téme. Kolegyňa a kolegovia, mnohí z vás asi viete, akú prácu e, zrealizovali aktívni členovia výboru LIBE v, v tomto spise. Momentálne prebieha, e, teda je predložených 8 návrhov komisie, ktoré pozmeňujú e, existujúcu legislatívu alebo navrhujú prijatie novej legislatívy. Je tu celé fórum za posledné roky sme mali obrovský prílev žiadateľov o azyl a teda ukazuje sa potreba zreformovať e, azylový systém. Už úspešná reforma zabezpečí len to, že bude Európska únia schopná reagovať na politické výzvy, ale takisto je to príležitosť posilniť naše spoločné hodnoty na základe základných práv a e, bude možné riešiť problémy v spolupráci a je preto naozaj kľúčová táto reforma začala už relevantná práca E, s výborom e, LIBE, ktorý je gestčný výbor v Európskom parlamente vo všetkých týchto kľúčových rozhodnutiach a spisoch a chceme túto prácu zrealizovať v priebehu jary, respektíve do konca jary 2017. Od prijatia Lisabonskej zmluvy parlament má plné práva legislatívne v tejto oblasti a sme pripravení zhostiť sa našich zodpovedností a pri mnohých spisoch sme tak už urobili mnohí naši spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia sú tu dnes na to, aby uľahčili diskusiu, aby sme sa mohli ponaučiť aj zo skúseností členských štátov. Som si istý, že iba tým, že budeme spolupracovať, e, že sa budú e, na všetkých úrovniach súčasňovať národní legislatív, e, zákonodarcovia ako aj európske zákonodarcovia. Iba tak sa nám podarí úspešne završiť našu úlohu. Takže kolegyne a kolegovia, týmto sa dostávam k prvej časti, kde sa budeme zameriavať na výzvy súvisiace s spoločným európskym azylovým systémom. Súčasná situácia naznačuje, že je potrebný koherentnejší, efektívnejší azylový systém na základe návrhov komisie, ktoré boli predložené parlament spolu s komisiou a s radou. Vypracuje riešenia, ktoré majú skutočne dosť dospieť k zmenám v teréne, tak pre utečencov, žiadateľov azyl a takisto e, má to posilniť úsilie, ktoré vyvíjajú členské štáty a rôzne zainteresované subjekty som rád, že tu môžem privítať e, ceného Karmela Abelu, ministra e, vnútra a národnej bezpečnosti e, z Malty, momentálne za maltské predsedníctvo rady. No a takisto som rád, že tu môžem privítať Dimitrisa Avramopolosa, európskeho komisára pre migráciu vnútra a občianske záležitosti. no, a chcem povedať, ako dnes zorganizujeme našu rozpravu. Takže Vypočujte si pozorne moje ďalšie slova, ktoré budú trošku byrokratické, ale sú predsa len potrebné. Rozpráva bude prebiehať podľa nasledujúceho formátu. Ja si tie pravidla nevymýšľam, ale sú potrebné. Takže dostane slovo dostanú slovo dvaja členovia národných parlamentov a jeden poslanec za Európsky parlament až do vyčerpania zoznamu rečníkov, členovia národných parlamentov, ktorí sa chcú zúčastniť diskusí, ehm, sú požiadaní, aby vyplnili formulár, ehm, dali to teda ehm, pracovníkom v miestnosti, ktorí zodpovedajú za teda zozbieranie týchto otázok, môžu teraz zdvihnúť otázky, aby ste ich videli dobre. Takže môžete svoje karty alebo teda papiere im odovzdať, ak si prajete vystúpiť v diskusii. Potom na, vznikne teda zoznam rečníkov a mm, europoslanci môžu požiadať o slovo bežným spôsobom, čiže zdvihnú ruku a obyčajne po mne teda pokrikujú, takže takto obyčajne mi môžu čl- poslanci, europoslanci naznačiť, že chcú vystúpiť. Takže podľa toho, koľko sa e, rečníkov prihlási do diskusie, bude možno potrebné obmedziť rečnícky čas, aby sa ušlo e, času všetkým. E, Rečnícky čas je asi dve minúty. Viem, že ja som hovoril veľmi dlho, no ale je to teda naozaj, sú to tie dve minúty, takže prosím, e, aby ste si uvedomili, že máte asi dve minúty. Viem, že v národných parlamentoch máte šancu hovoriť aj dlhšie, ale my máme takéto obmedzenie rečníckého času. A než pristupujeme k diskusii, dám slovo najprv pánovi ministrovi Abelovi, aby mohol predniesť svoj úvodný prejav, ktorý nám to tu celé rozbehne. Takže nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia z národných parlamentov, vážené europoslankyne, europoslanci, obzvlášť poslanci výboru LIBE, vážený pán komisár, dámy a páni, prajem vám všetkým dobré ráno a ďakujem za vaše milé pozvanie, pán predseda vystúpiť pred týmto medziparlamentným stretnutím výboru. Pokiaľ ide o azyl, Európska únia stojí pred veľkými výzvami. Jednou z týchto víziev je naliehavá potreba nájsť e, riešenia, ktoré sa vysporiadajú v budúcnosti s problémami, ktoré odholila migračná kríza v našej azylovej legislatíve je faktom, že súčasný legislatívny rámec nerieši plne aktuálne potreby nášho azylového systému. A preto e, priebežne diskutujeme o siedmých legislatívnych návrhoch zároveň, ktoré, keď budú završené, komplexne zreformujú európsky azylový systém. Tento balík je nielen ambiciózny, dôsledku jeho veľkého objemu, ale je kľúčový aj z podstaty. Pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhla komisia, obsahujú vytvorenie alokačného mechanizmu pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Je to koncepcia, ktorú presadzuje malské predsedníctvo. Myslím si, že by bolo chybou, keby sme vytvorenie takéhoto mechanizmu vnímali ako niečo, čo bude výlučne prínosom pre členské štáty, ktoré sú momentálne e, pod e, disproporčným azylovým tlakom. Migračné e, tlaky a ďalšie tlaky sa menia a tak sa teda menia aj tieto vzorce migrácie. V decembri sme dostali jasný mandát pokračovať v rokovaniach e, vzhľadom na dosiahnutie koncenzu v priebehu nášho predsedníctva. Musíme vytvoriť systém, ktorý bude odolný budúcim tlakom, ktorý bude budovať na solidarite a rovnokej zodpovednosti a systém, ktorý bude aj politicky akceptovateľný. Bez ohľadu na výhrady, ktoré vyjadrili niektoré členské štáty, e, som e, v podstate spokojný s diskusiami, ktoré e, prebehli na neformálnom zasadnutí Rady pre vnútro a domáce záležitosti minulý mesiac na Malte. Takže dobrý pokrok bol dosiahnutý, aké máme pred sebou ešte dlhý kus cesty. Diskusie s Európskym parlamentom začali už eh, mm, o návrhu na vytvorenie Európskej agentúry pre azyl. Mali by sme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby táto nová agentúra začala fungovať čo najrychlejšie. Máme teraz eh, Európsku agentúru pre hraničnú a pobrežnú hliadku, ktorý má, ktorá má silný mandát a to isté potrebujeme aj v oblasti azylu. To by umožnilo agentúre, aby sa aktívnejšie podielala aby lepšie dokázala dať potrebnú podporu členským štátom. V rade bol dosiahnutý zásadný pokrok v návrhu Eurodac. Veľmi pozorne sledujeme prácu, ktorú robí parlament a tešíme sa, že čo najskôr začneme rokovať aj o tomto návrhu. V snahe zracionalizovať a urýchliť diskusie o mm, vzájomne prepojených textoch e, tohto kvalifikačného návrhu, e, azylového návrhu, návrhu o podmienkach príjmania, dublinského návrhu a rámca, teda návrhu rámca e, presídlenia v Únii prijalo predsedníctvo taký tematický prístup, aby sa riešili kľúčové body, prierezovo, ktoré sú teda podstatné a takto sa zabezpečí, že ten konečný kompromis bude koherentný a riadne vyvážený. Predsedníctvo identifikovalo tri veci. Momentálne sa o nich diskutuje na technickej úrovni. A síce obmedzenie zneužívania a sekundárnych pohybov, po druhé socioekonomické práva uchádzačov o azyl a mm, tých, ktorí majú medzinárodnú ochranu, a záruky pre tých, ktorí majú mm, zvláštne potreby. Reforma spoločného európskeho azylového systému je pre malcké predsedníctvo prioritou a naďalej sa budeme snažiť dosiahnuť čo najviac pokroku počas našich šiestich mesiacov. Avšak je faktom, že v súčasnej situácii nejaké harmonogramy a, členské, a pozície členských štátov predstavujú ešte veľkú výzvu tak pre predsedníctvo, ako aj pre Úniu. Je tiež výzvou, ktorú musíme rozhodne riešiť a musíme to riešiť nejako eh, tak, aby sme to aj vyriešili. Nespochybňujem rozsah tých víziev, pred ktorými stojíme, pred ktorým, ale urobíme všetko preto, aby sme náš cieľ dosiahli. Žiadne predsedníctvo však nedokáže byť úspešné. E, o samotene každý členský štát prispieva k úspechu a zdieľa aj e, časť zodpovednosti. Počítame s vašou podporou v našom úsilí vytvoriť trvalý, efektívny a účinný spoločný európsky azylový systém. Je na čase, aby sme našim občanom dokázali, že Európska únia dokáže prinášať riešenia a áno, dokáže sa vysporiadať s ďalšou výzvou. Ďakujem pekne a čakám na vaše pripomienky a otázky. Veľmi rád môžem potom zájsť ešte do väčších podrobností ohľadne e, úloh, ktoré nás čakajú v, počas predsedníctva v Únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. Na úvod som možno mal povedať, že Budeme mať eh, tri panely, ktorým každý bude predsedať. Taký skúsený člen výboru LIBE. A v priebehu eh, budete získať viac informácií. No a slovo teraz dostane komisár Dimitrisa Avramopoulos, európsky komisár pre migráciu vnútorné záležitosti. Je to výborná príležitosť poskytnúť eh, výboru a Národným parlamentom prehľad o aktuálnej situácii. Som veľmi rád, že sa vám podarilo dnes prísť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Klot. Tiež želám všetkým dobrý deň, vážení poslanci Národných parlamentov, Európskeho parlamentu, dámy a páni, milí Karmelo, vítaj v Bruseli. Na úvod by som rád povedal vám, Klot a výboru Libe, E, že ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto medziparlamentného zasadnutia. Som rád, že som sa dnes mohol zúčastniť a europoslanci a poslanci národných parlamentov budú spolu prediskutovať veľmi citlivé otázky. Budeme hovoriť o spoločnej kľúčovej priorite reforma spoločného európskeho azylového systému. Ja si myslím, že na to, aby táto reforma bola úspešná, a potrebujeme otvorený, otvorený a konštruktívny dialog medzi EÚ a národnými zákonodarcami. Je to absolútne nevyhnutné na to, aby sa zaistilo, že obavy našich občanov hoci budú náležite riešené v rámci rozhodovacieho procesu. Utečenecká kríza nás naučila, že len čisto národné opatrenia neprinášajú uspokojivé riešenia ani pre jeden jediný členský štát a určite nie pre Európsku úniu ako celok. Fragmentovaný nacionalistický prístup len oslabuje európsky projekt. A to vedlo k tomu, že spochybňuje to, čo je, pokladáme za zaručené a ohrozuje to Schengen a európske hodnoty. Všetky členské štáty musia spolupracovať na hľadanie riešenie týchto víziev v duchu solidarity a spoločnej zodpovednosti. Viac Európy je absolútne nevyhnutné na to, aby sme ochránili vonkajšie hranice EÚ, na to, aby sme umožnili náležité fungovanie našich azylových systémov pre tých, ktorí to skutočne potrebujú, na to, aby sme efektívne dokázali rozkladať siete prevádzačov a pašerákov a zvyšovali našu kapacitu e, vracať neregulárnych migrantov. No a preto prijímame komplexný prístup k riadeniu migrácie. Spoločné aktivity a kroky kde boli dohodnuté, tak sa teraz implementujú. Hotspoty boli vybudované, systémy prerozdeľovania a presídlovania boli tiež vytvorené, snahy o návrat neregulárnych migrantov a spolupráca v oblasti readmisie s tretimi krajinami um, bola posilnená. Politický rámec zameraný na oblete, bol vytvorený na to, aby sme riešili pašovanie ľudských bytostí. Informácie z Europolu naznačujú, že prevádzači využívajú azylové systémy. Počet maloletých bez prievodu narastá. Mnohí no, po príchode sú nezvestní, zmiznú a sú viac ohrození tým, že sa stanú obeťami privádzačkých sieti. Prístup si vyžaduje solidaritu, spoluprácu všetkých členských štátov. Je to jasný, jasná ukážka našich spoločných hodnôt a žiada, vyžaduje si to spoluprácu všetkých aktérov na všetkých úrovniach. Výrazné zrýchlenie systému prerozdeľovania a presídlovania je tiež nevyhnutné zvýšené snahy všetkých členských štátov sú potrebné na to, aby sme zvýšili mieru presídlovania a prerozdeľovania vrátane malovotých bez prievodu. Tretia reforma spoločného azylového systému, o ktorej sa bude dnes hovoriť, tvorí neoddeliteľnú súčasť takéhoto komplexného prístupu v našich systémoch existujú štruktúrálne slabiny, ktoré sa prejavili po vypuknutí krízy. A to napriek skutočnosti, že od druhej reformy a od vstupu druhej reformy do platnosti neuplynulo veľa času. Ešte stále existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v typoch použitých postupov, podmienkach príjmania poskytovaných žiadateľom, miera uznávania a mm, druh ochrany poskytovaný príjemcom medzinárodnej ochrany. Tieto rozdiely prispievajú k sekundárnym pohybom a tzv. azylovému shoppingu, čo vedie k nerovnomernému rozdeleniu zodpovednosti medzi členskými štátmi pri poskytovaní ochrany tým, ktorí to potrebujú. Európska únia potrebuje stabilný azylový systém založený na solidarite a spravodlivom zdieľaní zodpovednosti. Komisia navrhuje tvorenie systému, ktorý priblíži, zblíži národné azylové systémy. To pomôže posilniť vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi. Vzájomná dôvera je absolútne nevyhnutná nie len pre účinnosť a efektivitu systému, ale aj na zaručenie rovnakého a dôstojného zaobchádzania so žiadateľmi o azyl celej EÚ. My navrhujeme do systému zabudovať viaceré prvky, ktoré posilnia a zlepšia európsku integráciu. Sme tak zaistenie vysokej miery harmonizácie lepšej konvergencie pri hodnotení žiadosti o azyl v celej EÚ a systém spravodlivého prerozdelenia žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi. Pomocou tejto tretej reformy navrhujeme systém, kde postupy a svoj priebeh sú streamline racionalizované, kde kritéria pre medzinárodnú ochranu budú ďalej harmonizované. My zaistujeme a zaistíme, že žiadatelia dostanú rovnaké a primerané štandardy príjmania v celej EÚ. My rovnako rieš, riešime otázku sekundárnych pohybov a zneužívania. K tomu navrhujeme hodné sankcie, tak oblastiach postupov a, podmienok príjmania v prípade, keď žiadatelia nesplňajú podmienky. My chceme využívať systematicky nástroje. Z úspech reformy závisí od existencie mechanizmu solidarity. Pre nás je to e, základný komponent, no a kvôli tomu navrhujeme korektívny mechanizmus alokácií, v tom, čo je všeobecne známe ako dublinský systém. Tak by sme ďalej mohli profitovať a žiť v Európe bez vnútorných hraníc. Potrebujeme dublinský systém, ktorý je jasný, predpovedateľný, predvídateľný a účinný. Jasné pravidlá k systému, ktorý umožňuje rýchly prístup k azylovým postupom, ale tiež sankciám za nedodržiavanie pravidel vrátane sekundárnych pohybov. Účinný a spravodlivý systém je systém, kde pravidlá sú jasne definované a dajú sa okamžite uplatňovať aj v prípade nepredvídateľných situácií. Okrem toho, niektoré opatrenia na prerozdeľovanie by mali byť povinné pre všetky členské štáty. Našim cieľom je pustiť systém, ktorý už kvôli zlému dizajnu alebo zlej implementácii uvalí neprimeraný, neprimeranú záťaž na niektoré členské štáty a nekontroluje a, pohyb No a preto navrhujeme systém prerozdeľovania a presídlovania Európe, ktorý stanoví legálne cesty do EÚ pre osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Rámec únie pre prerozdelenie zníži rozdiely medzi eh, alebo v rámci národných postupov. Európsku úniu to posilní na globálnej scéne, bude môcť hovoriť jedným hlasom. No a takýmto takto presvedčíme lepšie národných a medzinárodných partnerov, aby príjmali svoj podiel zodpovednosti. Na zaistenie účinnosti našich aktivít členské štáty musia preukázať politickú vôľu a postupovať v reforme Európskeho zlového systému, hlavne čo sa týka Dublinského systému. Komisia navrhuje reformu, ktorá nielen zefektívni súčasný systém, ale čo je tiež veľmi dôležité, zajistí lepšiu spravodlivosť. My musíme zistiť riadenie migrácie spravodlivé a dúfam, že čoskoro sa nám podarí nájsť spoločné chápanie toho, ako by systém, európsky systém mal fungovať. My podporujeme malské predsedníctvo, aby podporili ich snahy nájsť kompromis pre priateľný pre všetky členské štáty, pre mechanizmus solidarity, ktorý bude predvídateľný a zaručí, že žiadny členský štát neostane opustený. My tiež sa spoliehame, rátame s Európskym parlamentom, ako v podstate od začiatku tejto krízy. My rátame s vami, že zaistíte spoločne zaistíme pokrok eh, vo všetkých otázkach. Naši občania právom očakávajú od ich zástupcov, že budú teraz konať a postupovať s týmito návrhmi. Kolegyne, kolegovia, jav migrácie musíme vnímať strategickejším a pozitívnejším spôsobom. Migrácia môže pri, prináša a môže priniesť ďalšie prínosy pre Európsku úniu. Je na každom z nás, aby sme migráciu zmenili na príležitosť. Všetci musíme zohľávať dôležitú úlohu vytváraním politiky, politickými diskusiami, práce priamo na meste s miestnym obyvateľstvom. Musíme zapájať všetkých aktérov, počúvať občanov, a zohľadňovať potreby tých, ktorí hľadajú ochranu. Európa sa môže stať prosperujúcejšou, kohéznejšou, inkluzívnejšou spoločnosťou. Príjmanie utečencov a ich integrácia, tým lepší bude ich prínos pre našu spoločnosť. To všetko sa nám môže podariť tým, že budeme spolupracovať na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz môžeme prejsť priamo k otázkam. Dvaja poslanci Národného parlamentu a po nich vždy jeden poslanec Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste vyplnili prihlášky. čím sme získali naše mená. A ako prvý dostane slovo Dominik Taržinský, poslanec Polského parlamentu. Kde je pán Taržinský? Nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja mám otázku o celej myšlienke tejto reformy. Ako vidím, tak Ty tu hovorí o tom, že sme pripravení na tieto reformy a výzvy. Takže ja sa pýtam, kto je pripravený na tieto výzvy a na aké výzvy sme pripravení, pretože slovo reforma samo o sebe nie je dostatočné. Mňa by zaujímalo, koľko z vás si uvedomujú, že teroristické útoky v Paríži, boli tam dve osoby, ktorí dostali azyl v Lampedúze. Nikto to nikdy nepovedal, čo sa už stalo v Európe, sa stalo kvôli tomu, že sme mali žiadateľov o azyl, a sme mali niekoho, kto Toto je skutočnosť. Nie to o tom, čo sa stane, ale o tom, čo už sa stalo. Takže ja by som sa chcel spýtať, o aké reforme hovoríme a či naši občania a ich bezpečnosť bude zaistená s touto reformou. Ja nehovorím o tom, čo sa môže stať, ale o tom, čo už sa stalo. Hovorím o teroristických útokoch a reálnej hrozbe v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To bol taký dobrý studený štát sú tu národní poslanci, takže všetko je povolené. Ďalším je pán Brunas Azubalasa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod pár pripomienok k dublinskému systému. Náš parlament v Litve si myslí, že my musíme zachovať súčasný dublinský systém, avšak súhlasíme s tým, že sú potrebné isté úpravy na zaistenie jeho efektívneho fungovania. Po druhé, zdôrazňujeme, že je nevyhnutné zaistiť prepojenie medzi povinnosťami členských štátov na ochranu vonkajších hraníc EÚ a zodpovednosťou za skúmanie žiadosti o azyl. Súčasný systém musí byť doplnený solidaritou a, a opatreniami na zdieľanie záťaže. Avšak aktivácia akýchkoľvek opatrení solidarity by nemala byť automatická, keďže každá situácia si môže vyžadovať špecifické opatrenia. Rozhodnutia o aktivácii mechanizmu solidarity musia byť konsenzuálne. My si myslíme, že aktívna rozhodujúca úloha členských štátov v rozhodovacom procese musí byť zaistená. Súhlasíme, že všetky členské štáty sa musia zúčastňovať na opatreniach solidarity, ale je na každom členskom štáte, aby rozhodol, ako rozsahu prispieje. My chápeme solidaritu ako množinu opatrení. Napríklad Litva, Litva sa podiela na prerozdeľovaní. Sme na treťom mieste medzi všetkými členskými štátmi v lokácii porovnaní sa percentuálnou kvotou, ktorú sme už teraz, už doteraz implementovali. A okrem toho je mimoriadne dôležité, aby právne iniciatívy eliminovali všetky pool faktory migrácie. Ďakujem pekne, pána Zubalis. A teraz eh, pani Anna Gomeš, eh, poslankyňa Európskeho parlamentu. Najskôr by som chcela povedať, že väčšina teroristických útokov v Európskej únii sú výsledkom činov európskych občanov a pravdepodobne to súvisí s hlúpými politikami, ktoré v európskych mestách podporovali segregáciu. Iba takto si môžeme vysvetliť, prečo veľa mladých ľudí má sklony nechať sa naverbovať teroristickými organizáciami. A potom sa musíme spýtať členských štátov, čo robia, aby bojovali proti financovaniu boja proti e, terorizmu. Nesprávne sa aplikujú pravidla ohľadne prania špinavých peňazí. Ja mám však otázku na predsedníctvo rady. Situácia neplnoletých bez doprovodu, ako o tom hovoril komisár, my tejto otázke nevenujeme dostatočnú pozornosť a tým týchto mladých ľudí nielen vystavujeme veľkému riziku, ale veľké riziko vytvárame aj pre nás, pretože potom títo mladí ľudia bez dozoru sú vydaní na milosť a nemilosť rozličným organizáciám, vrátane tých, ktoré rekrutujú teroristov. Toto členské štáty naozaj e, veľmi zanedbali a tu by sme potrebovali plán zo strany Európskej komisie. Rovnako by sme potrebovali venovať náležitú pozornosť zraniteľným osobám so zvláštnymi potrebami, pretože medzi utečencami a žiadateľmi o azyl je veľa iných kategórií zraniteľných ľudí. Musíme mať plán, ktorý pomôže členským štátom zaistiť sociálnu integráciu a vyhnúť sa sekundárnym pohybom. Avšak kľúčovou otázkou je solidarita, ktorá by mala vládnuť akémukoľvek relokalizačnému mechanizmu a ktorá nevládne aj napriek rozhodnutiam, ktoré prijala rada. No a potom je tu ešte otázka, ktorá súvisí s novou tendenciou externalizovať našu zodpovednosť. Najskôr sme ju presunuli na, Turesk- na Turecko, a teraz tu máme návrh vytvoriť offshore v krajine, ktorá nie je náležite spravovaná. Teda v tomto rámci by som rada počula názor predsedníctva Rady a komisie. Ďakujem. Chcem, by, chcem pripomenúť, že treba rešpektovať dvojminútový časový limit. Pán Jaroslav Paška zo Slovenska. Ďakujem za slovo. Milé dámy, vážení páni, Treba si uvedomiť, že solidarita, solidarita je kategória dobrovoľná. Každý z nás má právo rozhodnúť sa, či svoje vlastné peniaze, keď ich solidárne niekomu dáva, poskytne študentom na lepšie vzdelanie, chorým na skoršie uzdravenie alebo chudobným na lepší život. Súčasne si treba uvedomiť, že každý z nás sa môže rozhodnúť, či tú pomoc poskytne finančne, či dá bezdomovcovi teplé jedlo, alebo mu poskytne nocľah na deň, na dva, na tri, na týždeň, alebo na dlhšie obdobie, alebo akú formu pomoci zvolí. Preto je z môjho pohľadu absolútne nepripustné, aby akýkoľvek úradník v Bruseli chcel predpisovať slobodným občanom Európskej únie a slobodným členským štátom, akú formu a aký rozsah pomoci musia poskytovať. Myslím, že v tejto prípade, pán komisár, sa dostávate mimo liberálneho a slobodného rešpektovania občianských a ľudských práv občanov Európskej únie. A treba si uvedomiť, vážený pán, že ak budeme pokračovať ďalej touto cestou, že budeme chcieť direktívne nariadovať členským štátom a, jeho, a ich občanom, a ako sa majú správať pri akceptovaní a pomáhaní migrantom, tak to budete vy, kto vyženie členské štáty a ich občanov z Európskej únie. Pretože ak oni nebudú chcieť váš model prijať, tak samozrejme budú sa brániť nariadeniam Európskej komisie, ktoré prichádzajú bez ich akceptácie. A to je, myslím, najväčšia hrozba. Takže nie viac Európskej únie, ale viac počúvania názorov občanov. To je riešenie a východisko z tejto situácie. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh, okay. Okay, I'm, I'm really enjoying this. Uh... Áno, mne sa veľmi páči táto autenticita uh, národných parlamentov. Pripomína mi to moje vlastné uh, pôsobenie v Národnom parlamente, ale teraz dostane slovo Nikoleta Pavlík z, Ru- z Rumunska. Nicoleta Paliuk, please, from Romania. And of course, interpretation. A samozrejme, tlmočenie je k dispozícii. Asi som to mal na úvod povedať. Uh, bună ziua, domnule comisar, sunt Nicoleta Pauliuc, membru Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ja som z rumúnskeho parlamentu a rada by som prezentovala pozíciu Rumúnska, pokiaľ ide o migráciu. Rumunsko podporuje aplikáciu aktuálnych pravidiel Európskej únie pre migráciu a boli by sme radi, keby žiadatelia o azyl e, boli transferovaní a my si myslíme, že potrebujeme mať lepšiu spoluprácu s externými partnermi Európskej únie. E, Rumunsko zároveň spoločným spôsobom riadi migráciu na Európskej únii. Je potrebné riadiť ju aj na Svetovej únii. My v Rumunsku nie sme priamo dotknutí e, migráciou, ale my podporujeme túto vlnu solidarity v európskom meradle. Pokiaľ ide o, budú, o budúcnosť azylu, treba zohľadniť a aplikovať rozličné stupne solidarity e, na základe členských štátov, ale takisto aj na základe kapacít jednotlivých členských štátov. Všetky riešenia, ku ktorým sa dôjde na Európskej únii konsenzom, e, sa musia aplikovať tak, aby zohľadňovali situáciu každého členského štátu. To je veľmi dôležité preto, aby sme mali globálny prístup k migrácii. Európske rozhodnutia sú dôležité na zabezpečenie globálneho prístupu k migrácii. Dlhodobé riešenie migrácie pre Rumunsko si vyžaduje kontinuálne aktivity, aby sme predovšetkým potierali nelegálnu migráciu a obchodovanie s ľuďmi. Zároveň by sme mali odradzovať ľudí aby opúšťali svoje rodné krajiny a vydávali sa na tieto nebezpečné cesty. Rovnako je potrebné chrániť zraniteľné osoby, vrátanie maloletých a rovnako musíme pomôcť stabilizovať politickú situáciu v krajinách pôvodu. Ďakujem. Floor, Coelho, Hlási o slovo je Karlu Coelho z Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky, pán komisár. E, predchádzajúci premiér Enrico Neto povedal, že by bol rád, keby Mare Nostrum e, sa ne, e, živých sa nezmenilo na naše mŕtve more. Je pravdou, že v roku 2016 sme v Stredozemnom mori zaznamenali najväčšie množstvo mŕtvych. Tento rok, v roku 2017, na každých tisíc ľudí počet úmrtí presiahol hodnoty minulého roku. A preto, pán komisár, je veľmi dôležité, aby sme vytvorili spoločný európsky azylový systém, ktorý by bol skutočne európskym, ktorý by bol skutočne spoločným a ktorý by skutočne fungoval. Toto je tá hlavná reforma, ktorú potrebujeme a e, môže ju presadiť nová Európska azylová agentúra pretože my nechceme transformovať e, súčasnú politiku v agentúru, ktorá by e, iba niečo podporovala. My potrebujeme silnú agentúru, ktorá by prispievala k prevencii krízových situácií, ako je táto, a zároveň by garantovala E, to, aby členské štáty e, prijali svoju mieru zodpovednosti. Ja dúfam, že malské predsedníctvo bude pracovať na úspešnom pokroku e, v, v oblasti tohto nariadenia. Moja otázka sa týka mechanizmu premiestňovania, re, re, opätovného premiestňovania a transferu. To je centrálna otázka riadenia tejto krízy. Je, sú tu činnosti Európskej únie, ale potom sú tu niektoré členské štáty, ktoré odmietajú toto. Prečo, e, prečo vlastne pán e, komisár toto ešte stále nefunguje? Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A teraz pani Soria Rodríguez zo Španielska z Národného parlamentu. Eh, teda, Drahí kolegovia, v prvom rade by som chcela povedať, že to najhoršie, čo môžeme urobiť, je e, e, zmiešavať, hádzať obete do jedného vreca s ich e, katmi. A treba si uvedomiť, že títo utečenci e, utekajú pred terorom a pred hororom, takže kriminalizovať imigrantov, kriminalizovať cudzincov je naozaj nepriateľné. A Posledná vec, ktorú by sme tu mali počuť na schôdzi krajín Európskej únie, e, kde musíme e, zreformovať e, potrebu azylovej politiky. A tu ja zdieľam pozíciu komisie. My musíme pripraviť skutočnú európsku spoločnú azylovú politiku. My pracujeme na tom, aby sme sa pozreli, čo budeme v budúcnosti robiť Máme tu jeden problém, máme tu aktuálny problém, ktorý ešte nie je vyriešený. Komisia vyvinula úsilie na aplikáciu medzinárodnej legislatívy. E, Ženevská konvencia 1971 e, to nie je e, dobrovoľná činnosť, ale to je medzinárodný právny záväzok, ktorý sa nás týka ako členských štátov, ale týka sa rovnako aj Európskej únie a komisie, pokiaľ ide o povinnosti, ktoré prijali E, v rámci medzinárodného spoločenstva a preto politiky a dohody, ktoré sme podpísali, e, pre, prerozdeľovania, ubytovania a relokácie utečencov neboli splnené zo strany niektorých krajín. A tieto krajiny jasne a explicitne, ako sme to počuli na začiatku tejto schôdze, povedali, že to nebudú plniť. A vedú Európsku komisiu aj radu E, k, zdlha, e, k predlžovaniu tejto krízy. Musíme myslieť na budúcnosť, ale musíme sa zamyslieť, čo chceme robiť teraz. Ako vlastne tu nejde o politickú vôľu, ale tu ide o právnu realitu, ktorá nás nutí riešiť krízu. To nie je kríza utečencov, to je európska kríza, vážení kolegovia. To je najväčšia kríza Európskej únie, na ktorú nevieme reagovať a e, veľmi nám škodí a preto, vážení kolegovia, hovorme o budúcnosti, hovorme o spoločnej azylovej politike, ale hovorme tiež o súčasnej situácii, ako ju budeme riešiť, lebo neklameme si, e, je to problém náš. A to, čo som tu počula, tak chcela by som povedať, že my všetci sme e, potenciálnymi utečencami, pretože zajtra všetci môžeme utekať pred vojnou. A to je duch e, Ženevskej konvencie z roku 1951. Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Časovač mm, bol vypnutý, teraz už je to napravené, teraz Paul Biller zo Švedska. Je dosť jednoduché hovoriť o tom, aké mm, to bude dobre, keď budeme spolupracovať, ako to dosiahneme, ale nepočula som nejaké konkrétne návrhy, ako to riešiť. Z zo strany Švédska e, naša vláda teda podporuje reformy, ktoré sa tu prezentujú, avšak z pohľadu mojej strany nesúhlasíme s našou vládou. V našej krajine Švédsko prijalo mnoho migrantov, ktorí žiadajú o azyl. E, nie presne cez stredozemné more, ale cez teda sekundárne trasy, e, aj cez presídlenie. A nepodporujeme tú verziu, kde bol ten program preslania cez celú Európu, ak by mala integrácia nejak fungovať, tak krajiny a ich spoločnosti, e, ktoré majú privítať nových občanov, musia byť pripravené ich privítať, musia vychádzať z dobrovoľnosti a z slobodnej vôle. A to nebude nikdy fungovať, ak budeme nútiť všetky členské štáty, aby príjmali ľudí, ak e, teda nie sú na to pripravení. Čo by sme mali urobiť je, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako pomôcť tým krajinám, ktoré sú teraz v blízkosti, ktoré príjmajú veľa ľudí v dôsledku tej svojej geografickej blízkosti, aby oni mali dobrý systém na to prvé usídlenie ľudí, ktorí tam prichádzajú, aby mali dobré, bezpečné kontroly toho, kto prichádza, aby či majú naozaj dôvody na uh, žiadosť o azyl alebo nie. Aj keď vieme, že väčšina migrantov nie sú teroristi, vieme, že teroristi využívajú uh, medzery v našom systéme, uh, ktoré sú výsledkom tých veľkých migračných tokov. A tie uh, medzery musíme zaplatať a dosť rýchlo musíme konať. A nedá sa to urobiť tým, že budeme sa zameriavať na to, ako presidlovať osoby. Mali by sme pracovať v blízkosti a čo najskôr a mali by sme pomôcť tým krajinám, ktoré sú najbližšie k tým hranicám a mali, mali by sme s tým procesom čo najskôr začať. Ďakujem. Ďakujem, kolegovia. E, slovo dostávajú rečníci v poradí, v akom požiadali o slovo, takže ten e, zoznam je dlhý a prevnesieme ho aj do tých ďalších troch panelov, aby každý mal príležitosť vystúpiť, e, takže budeme pokračovať v tom poradí, ako ste o, o slovo žiadali. Teraz pani poslankyňa Európskeho parlamentu Tania Fajon. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa, kolegovia, sme tu na to, aby sme diskutovali o najlepších e, možných riešeniach pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu a pre Európu, ktorá naliehavo potrebuje skutočne európsky efektívny azylový systém. Musíme pochopiť celú komplexnosť toho, čo sa okolo nás deje, čo sa deje v migrácii a všetky tie snahy kriminalizovať, čo povedala kolegyňa migrantov a utečencov, to je naozaj hanebné a ukazuje to naše slabé stránky. Musíme byť o mnoho ambicioznejší, keď diskutujeme o azylovom systéme. Musíme e, tú relokáciu a presídlenie naozaj zefektívniť a potrebujeme európsku reakciu. Nie je to problém jednej krajiny. A ak nedokážeme vytvoriť skutočne európsky azylový systém, tak môžeme mm, prísť o náš projekt integrácie, môžeme prísť o Schengen a som presvedčená, že žiadna krajina nedokáže tú budúcu e, migračnú problematiku, situáciu riešiť samotná. Žiadna e, hranica, žiadne ploty to nezvládnu. Chcem sa mm, pripojiť k tomu, čo povedala Anna komisárovi e, to sú tie nesprevádzané maloleté osoby. Vieme, že tá stratégia vypršala v roku 2013 a rada by som teda počula od predsedníctva komisie, či plánujete predložiť nový akčný plán alebo konkrétne opatrenia, ako riešiť otázku nesprevázených maloletých osôb, pretože vieme, že je mnoho prípadov vykoristovania e, nezvestných detí, pášovania, obchodovania a tak ďalej. A teda je naliehavé to riešiť. Toto sú všetko otázky, na ktoré sa budem zameriavať ako spravodajkyňa Eh, pri tej kvalifikačnej smernici, k tomu som práve dala správu a súhlasím eh, s komisárom Avramopoulosom, musíme sa okamžite eh, vrátiť k obnoveniu Schengenu v plnej miere. Hovorím to preto, že ešte stále máme kontroly na vnútorných hraniciach, napríklad medzi Slovinskom a Rakúskom. A takéto ambiciózne európske reakcie a reformy sú jediným riešením ako môžeme obnoviť Schengen. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jack Madison z Estonska. Thank you, Mr. Chairman. I will continue on national language in Estonian. Ďakujem, budem hovoriť po estonsky. Formist siis, äh, uh, äh, uh, ma tahaksin alguses ära mark-. Ďakujem. V prvom rade je zdvorilé nechať rečníkov dokončiť e, ich vystúpenie, než e, sa začnete sporiť o ideologických otázkach, takže dúfam, že všetci sa navzájom dokážeme rešpektovať a že rešpektujeme všetky názory, aj keď pre vás nie sú akceptovateľné. Férové zdieľanie azylového systému, počul som aj o skutočnej solidarite, áno, ale otázka je, kto definuje tieto slova. Je to Európska komisia, ktorá hovorí národným parlamentom a členským štátom, že čo je skutočná solidarita, a odkiaľ vychádza, kto definuje toto pre všetkých 28 členských štátov, aby to vnímali rovnakým spôsobom. A po druhé, keď hovoríme o dobrovoľnom rozdelení, e, portugalský poslanec o tom hovoril, Slovensko, Polsko, e, to dali na súdny dvor a iba tento rok sa o tom rozhodne, či tento distribučný systém bol dobrovoľný, alebo či to bola vlastne kvóta nanútená členským štátom. A ja by som chcel pripomenúť, Európska únia je únia krajín, nie federálny štát. A to, čo vidím teraz, je to nebezpečenstvo, že je tu konflikt e, s ústavami mnohých členských štátov. Táto federalizácia zasahuje do zrchovanosti členských štátov a musíme rešpektovať členské štáty a ich právo rozhodovať o vlastnej migračnej politike. A takisto hlavný dôvod Brexitu, musíme na to pamätať, vidím, že mnohí komisári a šéfovia Európskej únii nedokážu správne analyzovať dôvody, ktoré vedli k Brexitu. Musíme s tým sa vysporiadať. Teraz z Českej republiky Helena Mangesilová. do druhé části, ale Ja sa ja som bola prihlášená. Ospravedlňujem sa, ja som bola prihlásená do druhej časti. Ďakujem však za priestor. Český parlament podporuje niektoré návrhy z tohto balíčka. Vítam Eurodag a ďalšie mechanizmy, ktoré povedú k zefektívneniu dublinského systému. Niektoré návrhy musíme odmietnúť. Je to korekčný prerozdeľovací mechanizmus a záväzný finančný príspevok Solidarity. Dôvody, prečo to robíme, je, že je to v rozpore s Lisabonskou zmluvou, s našim primárnym právom. Pretože prosím kolegovia, otvorte si Lisabonskú zmluvu, otvorte si zmluvu o fungovaní Európskej únie. Je tam článok 78 odstavec 3 a tento článok hovorí, že v prípade migrácie je možné jednorazovo, opakujem jednorazovo, prijímať v prospech príslušných krajín dočasné opatrenia. Ja si myslím, že je úplne nepriateľné prijímať také návrhy, ktoré sú v rozpore s našim primárnym právom. To je naša zásadná výhrada. Nemôžeme porušovať náš vlastný právny poriadok. Druhá vec. E, považujem za chybu, že neboli e, využité inštitúty dočasnej ochrany, ktoré sú zakotvené v európskom E, práve táto ochrana je zakotvená aj v smernici Rady z roku 2001. Práve tieto opatrenia by fungovali aj pre prípad utečencov, ako ich poznáme. A pokiaľ ide o tých, ktorí sa odvolávajú na ženevské konvencie, ja som ich E, študovala a konzultovala s univerzitnými autoritami. Tieto ženevské konvencie nikdy neboli prijaté na vlny utečencov. E, tam sa rátalo s individuálnou ochranou. Ženevské konvencie, tak ako ich poznáme, a prosím vás, prečítajte si ich, tam nevyplýva právo nikomu e, získať azyl a žiadny štát nemá povinnosť udelovať azyl. Prosím vás, preštudujte si ženevské konvencie. Iná vec je to, ako sme to my v európskom a v národných právach interpretovali. Ale skutočne nie je možné odvolávať sa na to, čo neexistuje. Ďalšia vec. Ja by som chcela povedať, že my máme skúsenosť s príjmaním tisícov migrantov z rokov bývalej Juhoslávie v 90. rokoch. Sme pripravení k solidarite. Ja sama som zo strany, ktorá je pripravená na dobrovoľnej báze prijímať utečencov, ak ide skutočne o tých prenasledovaných a ohrozených, ak prejdú bezpečnostným screeningom. Ale to, čo sa odohralo a čo sa bohužiaľ naďalej odohráva, je pre nás nepriateľné. Ďakujem. Ďakujem. A teraz zástupca poslancov Európskeho parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Azylový postup a zlučovanie rodín sa stalo kanálom pre ekonomickú migráciu. Ľudia utekajú pred tým, že sú chudí, chudobní a nemajú dostatok príležitosti. Nie je to iba kvôli ohrozeniu. Každý rok e, tu e, ľudia prekonávajú Stredozemné more a pochádzajú z takých krajín, ako je Alžírsko. Túto situáciu zhoršuje ešte to, že návratové postupy nie sú dostatočne presadzované a absencia hraničných kontrol umožňuje migrantom zvoliť si krajinu, v ktorej chcú žiť. Nefungovanie dublinského systému to je ďalší problém Všetko to podrýva dôveryhodnosť azylového systému v očiach daňových poplatníkov a motivuje to k ďalšej nelegálnej migrácii a, tý, a podporuje tých, ktorí zarábajú na migračných tokoch. Zároveň to ohrozuje budúcnosť šengenského priestoru. Relokalizácia žiadateľov o azyl nie je riešením. Toto riešenie stroskotalo. My musíme vyriešiť sekundárne toky a obchodovanie s azylmi. Členské štáty by nemali mať iba právo, ale mali by mať aj povinnosť považovať za nepriateľnú žiadosť o azyl u tých ľudí, ktorí prišli cez iný členský štát. Čiže e, toto by sa malo vždy riešiť v prvej krajine, E, do ktorej žiadateľ o azyl vstúpi do EÚ. Mali by sme harmonizovať azylové podmienky tak, aby sme znížili motiváciu pre e, toto premiesňovanie sa z jednej krajiny do druhej. Komisia v tomto smere už prijala určité kroky. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť zodpovednosť samotných žiadateľov o azyl, napríklad povinnosť spolupráce a poskytovania správnych osobných údajov. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz poslednej dvaja zástupcovia národných parlamentov a potom následne požiadam pána ministra a pána komisára, aby odpovedali na tieto otázky a na tieto komentáre. Ja si myslím, že teraz je na rade pán Frank Trenk zo Slovenska. Ospravedlňujem sa za výslovnosť. Ja budem pokračovať po slovensky. Už tretí rok počúvame rozpravu o azylových systémoch, azylovej politike, téme utečencov. Ja som politikom a musím povedať, že je to úplne, je to taká zvláštna rozpráva. Na jednej strane z Ukrajiny, ktoré sa už 10 rokov zaoberajú touto témou. Taliansko je príklad, Grécko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko s každodennými výzvami, problémami sa stretávajú. E, sú tam MVOčky, ktoré dobre fungujú. Na druhej strane sú krajiny, e, bohužiaľ, ako poslanec opozície musím povedať, e, prepačte, musím vás prerušiť. Nemáme preklad, v každom prípade nie po anglicky. Prepačte. Nemusíte opätovne začínať, ale zhrňte to, čo ste povedali. Ja som dotušil, že dobre rozprávate po anglicky, ale môžete pokračovať po slovensky, ale skúste trošku tak zhrnúť začiatok a môžete pokračovať a prepáčte, to bol technický problém. Can I start again? No, môžem začať, dobre. Takže začnem od začiatku. Som povedal po slovensky. Už tretí rok eh, sledujeme túto rozpravu, kde na jednej strane máme štáty, ktoré už 10 eh, rokov alebo menej sa zaoberajú týmito výzvami Taliansko, Grécko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, krajiny, ktoré majú skúsenosti a MVOčky, ktoré kvalitne odvádzajú svoju prácu. Na druhej strane sú krajiny, ktoré v podstate nemajú tento problém, alebo nemáme tento problém a, a správame sa a nie veľmi nie veľmi vhodne príjmame legislatívu a všetkých týchto ľudí odsudzujeme hneď. No a ja musím povedať e, úprimne, že ani tu nevidím nejakú veľkú rozpravu a dialog. Musíme sa spýtať na úlohu nás, politikov, a e, že sa e, stretávame, zverejňujeme vyjadrenia na Facebooku, Twitteri a nejak sa ide vpred. Viem, že je to následok nevhodných politík, No a tiež, keď sa hovorí o terorizme, ja som tiež členom e, výboru za bezpečnosť. Všetci vieme, že väčšina teroristov v Európe sú európsky občania, na ktorých sme e, zabudli v procese industrializácie a v podstate v týchto rozprávách e, nikdy sa nezaoberáme činami problémov Vidíme, je tu Trump, hovorí sa o rozvoje pomoci, no a celá diskusia e, je mimo koridorov, ktoré by sa mali zaoberať príčinami, ale nie takým, takým štýlom, že rada, rada alebo pravica povie, že tam sú príčiny a tu ich vyriešiť. No, ja že môj príspevok je trochu e, kritický, možno trochu patetický. My však musíme prekročiť náš vlastný tieň a skutočne sa začať rozprávať o problematike, pretože to, čo sledujem ostatné tri roky, alebo sledujeme tú filozofickú debatu o solidarite na jednej strane, na druhej strane e, šírenie neznášanlivosti, čo v každom prípade je nezodpovedná politika. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem a teraz pán Juho Irola z Fínska. Arvoisa puheenjohtaja, työskentelin aikoinani itse... Ďakujem pekne. Už 12 e, rokov sa zaoberám utečencami a uvedomil som si, že E, veľká časť týchto žiadateľov o azyl nie sú skutočnými utečencami e, v tom pravom zmysle slova, e, teda neutekajú pred vojnou. Mnohí z nich, z týchto žiadateľov o azyl, opustili svoju krajinu preto, lebo hľadajú lepšiu životnú úroveň. A môžeme vidieť, že ako v Afrike aj na Strednom výchove rastie obyvateľstvo a myslím si, že e, spôsob, e, ako e, sa prijímajú, vlastne je, výsledok je taký, že všetko je to na úkor Európy. Za všetko, všetko vlastne je na ťarchu Európy. A to nie je udržateľné do budúcnosti. Musíme si in, vymieňať informácie o e, opúšťaní týchto, kra, e, týchto utečencov rodnej krajiny s týmito rodnými krajinami. Je potrebné, aby sme e, si vymieniali tieto informácie s africkými a e, blízkovýchodnými a stredovýchodnými krajinami, pretože e, teraz my tieto problémy si prehádzujeme z jednej krajiny na druhú a neriešime skutočné príčiny a dôsledky. Ďakujem. A teraz pani Wikström. A následne pani Ernst. Pani Ernst eh, vystúpi v druhej časti, ak súhlasíte, Cornelia. Ďakujem. Ďakujem, ja som veľmi rada, že môžeme hovoriť s poslancami národných parlamentov. Ja som bola spravodajkyňou, pokiaľ ide o reformu dublinského systému a musím povedať niektoré veci, ktoré sú očividné. Všetky členské štáty Európskej únie musia európsku legislatívu dodržiavať. Nie je možné vyberať si len to, čo sa vám páči. Pokiaľ ide o solidaritu, tak tomu sa venovala celá rada príspevkov. Išlo tu o dobrovoľnú solidaritu. Ja sa však pýtam, prečo by sa to malo pýtať iba prijatia utečencov. E, prečo by sme vlastne mali túto dobrovoľnú účasť, prečo by sme ju nemohli aplikovať aj na európsky rozpočet a na otázky spojené so životným prostredím. Prečo sa veci majú tak, že táto oblasť politiky je braná ako výnimka a členské štáty e, si o tomto chcú rozhodovať sami. E, keď sa im to nepáči, tak jednoducho potrebujeme solidaritu a spoluprácu vo všetkom. Azylová politika by nemala byť výnimkou z tohto pravidla. My sa tu snažíme dokončiť menovú úniu, snažíme sa dokončiť energetickú úniu. Bude to ešte chvíľu trvať, ale sa to podarí a ja sa preto pýtam, prečo sa e, nedarí vytvoriť e, úniu v rámci príjmania migrantov a migračnej politiky. Ja si myslím, že by sa to malo podariť. Ešte budem hovoriť počas druhej časti E, k tejto veci a tam sa pokúsim byť viac politicky korektná. Ďakujem. Ďakujem, Cecília. A teraz máme 10 minút na to, aby odpovedal pán minister a pán komisár. Kto si želá odpovedať prvý? Najskôr pán komisár, nech sa páči, ďakujem, Klód. Ja neskrývam, že som trochu zaskočený niektorými otázkami Pripomenulo mi to moju činnosť v Národnom parlamente, ale tu sme v Európskom parlamente. A, to go. a ja by som chcel požiadať všetkých poslancov, všetkých e, europoslancov, aby sa snažili prekonať e, svoj čiste národný a vnútroštátny pohľad. Áno, musíme to vziať do úvahy, ale my sme tu kvôli niečomu inému. Sme tu preto, aby sme sa pokúsili o syntézu myšlienok a aby sme sa pokúsili nájsť spoločný postoj, vďaka ktorému by sme ako Európska únia mohli túto záležitosť riešiť. Je to naša povinnosť, je to povinnosť Európskej únie a povinnosť Európskeho parlamentu. Európsky parlament našu činnosť v počiatku veľmi podporoval. Chcel by som pripomenúť, že na začiatku utečeneckej krízy sme neboli na ňu pripravení, ani EÚ, ani národné štáty. Teraz sme už urobili veľký pokrok a môže sa nám podariť ešte väčší pokrok, ak budeme postupovať jednotne a ak budeme rešpektovať základné princípy demokracie a solidarity. Áno, pokiaľ máte na mysli solidaritu, tak máte pravdu, že to nemôžeme e, e ponímať à la carte. Keď sa pozriete do svojich národných slovníkov, tak zistíte, že pojem solidarita má vo všetkých jazykoch rovnaký význam. Nie je to nič, čo by sme vymysleli. Solidarita je zakotvená už v zakladajúcich dokumentoch, v zakladajúcich zmluvách. A ja tu teraz prednesiem politickú e, poznámku, politický komentár, E, ktorý je nasledovný. Niekedy je Európska komisia obviňovaná z toho, že nedostatočne zohľadňuje priania a názory európskych občanov. To je však nezodpovedné. My sme tu na to, aby sme chránili zmluvy, aby sme sa ich zastávali. Práve preto ste nás menovali či už ako komisárov alebo ako volených poslancov Európskeho parlamentu. Rešpekt voči našim občanom sa e, zrkadlí v rešpekte ich základných práv. Veď to neboli práve oni, ktorí pred mnohými rokmi rozhodli, že sa staneme jednotnou európskou rodinou. Musíme rešpektovať mier, demokraciu, sociálnu súdržnosť a stabilitu. Ak to chceme dosiahnuť, tak potrebujeme spoločné riešenie, my sme sa od samého začiatku zhodli na tom, že musíme nájsť jednotné spoločné riešenie. My potrebujeme európske riešenie európskych problémov, nezvládneme to však sami. Najväčšiu zodpovednosť, pokiaľ ide o realizáciu týchto opatrení, leží na členských štátoch a preto sa o to musíme snažiť spoločne európske inštitúcie, národné vlády a politické strany. ak viem niečo, čo nebude dostatočne rešpektovať občanov, tak to sú nacionalistické, extrémistické strany, ktoré podrývajú európske hodnoty a podrývajú európsky projekt. Ako som však už povedal, práve na to sme tu. A tento prístup sa snaží názory európskych občanov rešpektovať. Toto je niekoľko krátkych odpovedí na otázky, ktoré tu dnes zazneli. Najskôr by som rád odpovedal poľskému e, poslancovi parlamentu. Ja si myslím, že nikdy by sme nemali zmiešať pojmy terorizmus a migrácia. Došlo iba k jednému jedinému prípadu v Nemecku, kde páchateľ bol niekto, kto nelegálne prekročil európske hranice. Vo všetkých ostatných prípadoch, ako už bolo povedané, to boli páchatelia, ktorí boli tu v EÚ a to je obrovský problém, ktorý musíme riešiť, pretože to sú céry a synovia tých, ktorí prišli do Európy pred mnohými rokmi. To znamená, že my musíme nájsť riešenie na tento problém, na to, ako ich zaintegrovať a ako bojovať proti ich radikalizácii. Ja zodpovedám za migráciu, vnútorné veci a občianstvo. Je to veľmi obťažné spojiť tieto oblasti, pretože to vnímanie, že migranti sú automaticky teroristami. Toto vnímanie zkrátka musíme z našich myslí e, jednoducho vypudiť. My potrebujeme vytvoriť priateľské prostredie pre tých, ktorí sa rozhodli prísť do Európy, ale zároveň títo ľudia musia rešpektovať naše zákony a naše pravidlá. Naše hranice sú už vďaka vám a vďaka našej práci lepšie chránené. Pohraničné e, hria, hriadky už dobre fungujú, máme tu hotspoty, to som už na začiatku naznačil. A to znamená, že ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, sú plne registrovaní, odnímajú sa im otlačky prstov a tak ďalej. Aplikácia týchto pravidiel je na e, národných orgánoch. Bezpečnosť a pomoc migrantov, to všetko spolu súvisí. Ak máme odviesť eh, svoju časť práce v oblasti migrácie, tak to nebude na úkor bezpečnosti. Mm, v tom, o tom vás môžem e, ubezpečiť. My sa snažíme pomôcť eh, členským štátom v tom, aby tu lepšie zvládali správu hraníc. E, my sme posilnili kontroly, takže teraz sú už všetci migranti plne pod kontrolou. A ďalšia vec bolo tu povedané, že Európa stanovuje pravidlá, s ktorými nesúhlasíte. Je to inak. Komisia predkladá návrhy a vďaka ním chceme migračné pravidlá zreformovať. Je na členských štátoch, aby e, v tejto chvíli spoločne rozhodli, spoločne s Európskym parlamentom. A to je situácia, v ktorej sa v tejto chvíli nachádzame. Pani Gomes hovorila o e, neplnoletých deťoch bez doprovodu a ja som to spomenul na začiatku. Ten návrh zavádza spe- špeciálny postup, ktorý sa týka práve tých zraniteľných osôb. My sa snažíme teda zohľadniť najlepšie záujmy detí. Tie rôzne postupy, napríklad zrýchlené postupy, je možné uplatniť iba na e, neplnoletých bez doprovodu, iba v obmedzených a veľmi dobre zdôvodnených prípadoch. Náš návrh, ktorý sa týka podmienok prijatia, sa snaží o to, aby sme bojovali proti sekundárnym tokom a aby sme zaistili to, že národné systémy a budú navzájom v súlade. To je jeden z našich cieľov. Ja súhlasím s pani Fajom. Áno, máte pravdu a ja už som to opakovane povedal pri iných príležitostiach. Musíme mať vyššie ambície a to aj v záujmu tých neplnoletých osôb bez doprovodu. V novembri sme viedli veľmi plodnú výmenu názorov s malckými zástupcami. Vy ste tam boli? V tejto chvíli pracujeme na tom, aby sme všetky tieto konferencie nejak prepojili, aby sme určili kroky, vďaka ktorým členské štáty budú e, lepšie zvládať e, rastúci príliv maloletých migrantov a teraz relokácia, premiesňovanie. Ja neskrývam svoje sklamanie. Pred rokom sme si stanovili cieľ ohľadne relokácie istého množstva migrantov, ale vidíme, že už e, e, sme v nedávnej dobe dostali od členských štátov pozitívnejšie systémy, ale tento systém musí byť naplnený. Členské štáty musia rešpektovať svoje rozhodnutia a záväzky, pretože v Luxemburgu pred rokom všetci tieto pravidlá prijali. A teraz je na nás, aby, na členských štátoch, aby sme to e, im, implementovali. Migranti, ktorých sa to týka, by mali byť teda premiestnení do septembra a v septembri by sme mali sa k tomu vrátiť a mali by sme zistiť, že či všetky členské štáty E, skutočne splnili svoje záväzky. Pokiaľ ide o otázku českej poslankyne ohľadne dočasnej ochrany, my sme nenavrhovali, aby sa toto presadzovalo, pretože my sme konfrontovaní so zmiešanými tokmi. Sú tu jednak skutoční utečenci, ale aj nelegálni migranti. Našim prístupom je to, aby sme tieto osoby vlastne skrínovali a aby sme poskytovali ochranu len tým skutočným utečencom. To je tá hlavná práca, ktorá sa vykonáva v hotspotoch. Vy viete, že je to tak, že väčšina tých, ktorí sem v minulosti prichádzali a ešte stále prichádzajú, aj keď tie počty klesajú, sú potenciálnymi politickými utečencami Zároveň tu však máme ľudí, ktorí sú nelegálnymi migrantmi. To znamená, že to musíme posúdiť. Môžem vás teda uistiť, že sa o to snažíme, aj keď ešte stále máme rezervy a môžeme dosiahnuť väčší pokrok. Tú situáciu máme pod kontrolou, ale je to tak, že členské štáty si musia uvedomiť, že je to ich povinnosť. Je veľmi jednoduché kritizovať Brusel, ale my všetci sme vlastne v Bruseli, pretože čo je Európa? My všetci sme súčasťou európskeho priestoru, európskeho systému a vzájomné obviňovanie, e, s ktorým tu hrajú politické skupiny, by sa malo skutočne prerušiť. My musíme spolupracovať, lebo inak v budúcnosti budeme všetci braní na zodpovednosť, ak bude európsky projekt ohroben, ohrozený. Je to naša povinnosť, to som už povedal na začiatku, našou povinnosťou je, aby sme zachovali a dodržali hodnoty, princípy a politiku, ktorú sme prijali tak, aby sme tento problém riešili, aby sme riešili tento jav. Niekto sa možno nazdáva, že európsku úniu ohrozí ekonomická kríza, ale nie, ukazuje sa, že je to práve utečenecká kríza, ktorá ohrozuje Európsku úniu, pretože sa to priamo dotýka hodnôt, na ktorých stojí európsky projekt. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Dimitris. Myslím, že určite uh, ste sa uh, nezlakli ani tých ťažkých tém, dobre ste zareagovali a vašou úlohou Karmelu je uh, viesť to v ro, všetky tie rokovania v predsedníctva, takže pokúsim sa, eh, teda nech sa páči, môžete zareagovať. Ďakujem. Myslím si, že členské štáty musia akceptovať, že migrácia je výzvou pre všetky členské štáty spoločne. Ja som mal pocit, že v ostatných mesiacoch a rokoch e, sme sa akoby na to povznesli a stále je to e, spochybňované. Musíme sa ale zhodnúť, ako som povedal, tá zhoda tu bola, že všetky členské štáty by mali znášať záťaž a zodpovednosť za migráciu spoločne to je otázka Európskej únie, nie iba niektorých členských štátov a nie toho, že si niekto vyberie, kde a kedy bude akceptovať zodpovednosť. Takže musíme to urobiť spoločne a myslím si, že to je jeden zo základov pri snahe zvládnuť migráciu tak z interného, ako aj z externého aspektu migrácie. Myslím, že dnes sme počuli rôzne myšlienky, názory, čo je tiež symptomatické e, vzhľadom na potiaže, pre ktorými stojíme aj v rade. Možno niektorí boli vo svojich e, poznámkach e, obozretnejší, komisia zareagovala na tie pripomienky, ale toto sú tie problémy a preto som ja e, vo svojom úvodnom prejave apeloval nielen na nás ako predsedníctvo, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, ale eh, úspech eh, závisí nielen od predsedníctva, ale aj od všetkých členských štátov. Solidarita. Solidarita je kľúčové slovo. Ale treba ju uviezť do praxe. Solidarita nemôže byť ale kart, ako tu už niekto povedal. A musíme sa zhodnúť na tom, že musíme byť súčasťou preukazovania solidarity. A ja nebudem tú solidaritu kvalifikovať prítomnými menami. Nie je to nejaká efektívna solidarita. Je to jednoducho solidarita, všetci musíme preukázať. Otázka teda je, ako môžeme akceptovať solidaritu na dobrovoľnom základe, ak musíme akceptovať, že e, sme v tom spoločne. Pani Vežon spomínala, že musíme byť ambicioznejší. No možno áno, ale moja otázka je, ako môžeme byť e, ambicioznejší, ak to, čo sa teraz prezentuje, mm, je pre nás ťažké pri tom dosiahnuť konsenzus. Ako dokážeme dosiahnuť konsenzus, ak e, budeme ešte ambicioznejší v našich návrhoch? Ja samozrejme súhlasím s komisárom, ktorý povedal e, o tých nesprevádzaných maloletých osobách a osobách s e, zvláštnymi potrebami. E, to bolo veľmi správne nadnesené pani Gomez. A ubezpečujem vás všetkých, že úloha predsedníctva je skúmať tieto témy ako kľúčové prvky a tieto kľúčové prvky sú minimálne v štyroch súčasne diskutovaných návrhoch a je to aj naša vlastná priorita, pokiaľ ide o mm, mm, maloleté osoby bez prievodu a deti a ubezpečujem vás, že budeme naďalej pracovať na tom, aby sme dosiahli napríklad aj štandardizáciu eh, praxe opatrovateľov, napríklad, eh, keď už o tom hovoríme, to je len jeden taký nápad. Pokiaľ ide o ten eh, relokačný mechanizmus, myslím si, že toto je jedna z tém, ktoré, eh, v ktorých ľudia nás sledujú, či sme dôveryhodní, keď sa o niečom rozhodneme a neimplementujeme to. V roku 2015 sme sa rozhodli relokovať za dva roky 160 tisíc eh, osôb a máme len niečo vyše 12 eh, tisíc z týchto 160. 000. My sme sa ako Európska únia rozhodli a na každom členskom štáte je dodržať záväzky, ktoré každý členský štát dal v roku 2015. My ako predsedníctvo, komisia môžeme pripomínať týmto členským štátom, ktoré nezačali alebo veľmi pomaly e, začali s procesom relokácie z Talianska a Grécka, aby teda posilnili tento proces relokácie. A čo sa týka sekundárnych pohybov, áno, to je jedna z tém, o ktorých sa diskutovalo, e, aby sa znížila možnosť sekundárnych pohybov. Opäť toto je vo viacerých návrhoch ukotvené ktoré predsedníctvo teraz rieši. A na záver, pán predseda, by som chcel povedať niečo o výzvach, pred ktorými sa ocitáme, ktoré sú nekonečné výzvy, ktoré sú tu z riešenia e, problémov v krajinách pôvodu, v krajinách tranzitu. Pani Gomez spomínala aj Libiu, čo samozrejme je naozaj e, veľká téma, bola veľká téma 3. februára na neformálnom zasadnutí rady na Malte. Naši šefovia štátov a vlád mali deklaráciu o Libii a čísla ukazujú, že keď sa pozrieme na minulý rok, tak asi 181 tisíc migrantov prišlo najmä z e, teda keď prechádzali Líbiou. Čiže Líbia, mm, tam musí byť naša priorita pracovať s libyskými orgánmi, aby sme Líbii pomohli stať sa fungujúcim štátom opäť. Áno, samozrejme výzva je chrániť naše externé hranice. Videli sme aj zlepšenie ochrany našich vonkajších hraníc, ale podobne musíme venovať pozornosť aj interným aspektom migrácie. A možno toto je e, to, kde niekedy zlyhávame. Relokácia je jeden z tých interných faktorov, ale aj ďalšie témy sú tu, kde ako členské štáty zlyhávame, pokiaľ ide o migráciu. Solidarita, dublinská reforma, dublinská reforma to sú hlavné témy, ktoré, o ktorých musíme diskutovať. A určite to nie je jednoduchá diskusia, len eh, chcem vám povedať, že v januári tohto roku sme mali bilaterálne kolo s členskými štátmi, aby sme to riešili, aby sme zlepšili ten dokument, ktorý eh, počas svojho predsedníctva vypracovalo slovenské predsedníctvo a samozrejme sú tam mnohé témy, e, ku ktorým sa nemôžem podrobne vyjadriť z dôvodu času, ale to sú tie hlavné témy, ktoré spolu musíme riešiť a musíme nájsť e, teda do konca tohto nášho predsedníctva nejaký kompromis. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Abela, viem, že ste museli skrátiť svoje vystúpenie, ale Malta je krajina, ktorá veľmi dobre chápe solidaritu, o ktorej hovoril aj e, komisár máte disproporčné tlaky, s ktorými sa musíte vysporiadať e, mnoho vyššie než ktorákoľvek iná krajina EÚ. E Teraz e, prejdeme na druhý panel. Prosím, ešte si šetrite energiu. Toto sa bude týkať Dublinu redistribúcie. Ďakujem pánovi ministrovi, pánovi komisárovi Viem, že všetci ste sa už zahrali, teraz niekto vyslal aj tweet, že v, v výbore Libe prebieha zdravá diskusia, to je pekný eufemizmus e, úprimnosti, ale e, poslanci Libe sú zvyknutí na otvorené úprimné rozpravy, to si môžete byť istí. Takže e, poznáme realitu, všetci sme aj v našich členských štátoch, vieme, čo sa deje. Takže v tomto duchu som rád, že teraz môžem požiadať Cecíliu Wikström, ktorá zodpoveda za uh, teda, mm, tuto, uh, e, tieto dublinské veci, aby sa chopila vedenia a môžeme sa začať venovať tejto náročnej téme. Prosím, uh, e, ostaňte na svojich miestach. colleagues, be starting right away. Kolegovia, začneme hneď, eh, takže nechoďte nikam. Ďakujem. Dear colleagues, please. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa tak, aby sme mohli začať. Druhý panel dnešného dňa. Z, ešte rád by, som, rád by som vás informovala, že v tej v miestnosti alebo v budove ASP AG1 sa dá počúvať a sledovať dnešné zasadnutie pre všetkých, ktorí sa už ktorí tu nemajú, nenašli miesto, takže ehm, som rada, že vás môžem privítať toľkých na tomto eh, zasadnutí medziparlamentnej medziparlamentnom formáte o reforme azylového systému. Nariadenie Dublin je základným kameňom tejto reformy. No a eh, hovoríte o reforme dublinského systému s národnými parlamentami a s členmi tohto výboru je veľmi dôležité eh, tak aby sa to tentokrát podarilo, vzhľadom na to, že e, nie tak dávno boli ukončené bola ukončená predchádzajúca reforma v roku 2015, takže tentokrát sa nám to musí podariť a musíme vybudovať e, dlhodobý odolný systém, pretože udalosti v roku 2015 e, v každom prípade ukázali, že nariadi, dublinské nariadenie musí byť zreformované. No prečo? Pretože jednoducho skolabovalo. Momentálne musíme zohľadniť to, eh, čo povedali viacerí rečníci v prechádzajúcej časti. Treba zlepšiť dôveru európskych občanov voči azylovému systému, treba zlepšiť dôveru tiež žiadateľov eh, voči eh, ochrane a treba tiež zlepšiť dôveru všetkých členských štátov v EÚ a treba posilniť postupy na základe zdieľanej zodpovednosti. Treba by boli jasné pravidlá pre všetkých, tak aby mohli byť implementované a dodržiavané. No a ako som už povedala na úvod mojej správy, eh, revízii dublinského systému, Európska únia sa momentálne nachádza na kryžovatke na to, aby sa to podarilo a nie len, aby sme mali medzi inštitucionálnu dohodu, musíme zmeniť myslenie, musíme vždy iné možnosti, pretože nemôžeme pokračovať takými oslabenými kompromismi a ad hoc reakciami na krízové situácie. V budúcnosti musíme toto zastaviť. Snažili sme sa a nepodarilo sa nám to. Ja musím hovoriť to, čo povedali viacerí z vás v priebehu dnešného doobedia o presídlení 160 tisícov eh, utečencov z Talianska a Grécka. Nie je to veľký úspech, ale bolo to, bolo to ad reakcia na krízu. My, nás sa to tentokrát musí podariť hneď od začiatku. Ja sa teším na vaše príspevky o tom, ako dublinský systém a, mal vyzerať, čo od neho očakávame, aby to umožnilo rýchlo identifikáciu členských štátov zodpovedných za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu a na zaistenie rýchleho prístupu k spravodlivému systému pre žiadateľov. Rovnako e, potrebujeme e, permanentný systém relokácie, tak aby všetky členské štáty mohli reagovať na krízovú situáciu. Návrh mojej správy nájdete moje návrhy o tom, ako by sa to dalo dosiahnuť, ale zatiaľ sme len na začiatku celého postupu a kolegovia zo všetkých skupín v parlamente teraz budú mať čas na to, aby prikladali pozmenujúce návrhy k môjmu textu a vaše dnešné pripomienky veľmi vítame na to, aby nás usmernili a ja som presvedčená, že tieto výzvy, týmto výzvam dokážeme čeliť len posledným spoluprácu Je najvyšší čas pre nás všetkých, aby sme vyšli zo zákopov a aby sme deli každú náročnú situáciu, kde všetky členské štáty musia prijať svoj diel zodpovednosti. Do diskusie by som rada pripomenula to, čo už povedal a vysvetlil pán Moraes. Rozpráva bude prebiehať podľa nasledujúceho vzorca. Slovo dostanú vždy na striedačku dva členovia a poslanci Národného parlamentu a jeden europoslanec. Až do vyčerpania zoznamu rečníkov poslanci, ktorí by radi vystúpili, nám to môžu naznačiť a prihlásiť sa a rovnako môžu vyplniť prihlášku do diskusie v tomto bloku a dať ich zriadencom, ktorí nám ich postupia za predsednícky stôl. Rečnícky zoznam bude vytvorený na základe týchto prihlášok. Poradí, akom budú prijaté europoslanci, sa môžu prihlásiť do diskusie bežným spôsobom. No a s ohľadom na počet prihlásených rečníkov možno bude musieť obmedziť rečnícky čas, tak aby všetci na zozname dostali slovo. Rečnícky čas bude približne 2 minúty, ale k tomu sa ešte, ešte teda vrátime. No ešte predtým, než začne diskusia, ja som veľmi rada, že môžem sa s vami podeliť o informácie. Ako prvá dostane slovo Sofie Magenise, vedúca politického oddelenia z eh, Úradu Vysokého komisára pre utečencov v Bruselu. Ona sa bude sústrediť na zaistenie prístupu k azylu a spravodlivé rozdelenie v EÚ, obnova dôvery lepším riadením, partnerstvom a solidaritou. No a po nej a po jej vystúpení dostane slovo Dátne Buteje Paky z Európskej e, rady pre utečencov. SIL bude hovoriť o využití automatizovaných systémov na relokáciu krízy. Áno, vidím, že niekto ju tu zastupuje, je to Ken Polek. E, môj drahý priateľ, vítame vás a tešíme sa na váš príspevok. No, ale ako prvá pani Magenisa, dostávate slovo na 10 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Wikström, za vaše úvodné slova. Ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu a Národným parlamentom, a poslancom Národných parlamentov, ktorí sú tu dnes, za pozvanie, za to, že sa môžeme zúčastniť tejto diskusie o tretej reforme spoločného európskeho azylového systému. Európsky parlament pod, eh, v tomto prípade vedením pani Wikström, žiada zvýšenie solidarity v rámci spoločného európskeho systému pre azyl a dublinského systému, no a bude zohrávať ďalej dôležitú úlohu eh, v nadchádzajúcich rokovaniach a my sa tešíme eh, na to, že budeme môcť s vami úzko spolupracovať a rovnako s pani Wikström. Národné parlamenty zohrávajú tiež veľmi dôležitú úlohu pri usmerňovaní pozícií členských štátov a zaisťovaní implementácie európskej legislatívy na národnej úrovni. To, čo je veľmi dôležité, je dobré, že dnešná diskusia sa zameriava na interné azylové systémy v EÚ. Veľmi často v súčasnej diskusii je dôraz na externé aspekty, externé aspekty riadenia migrácie alebo riadenia otázok ochrany a veľmi často sa nesústredíme dostatočne na riešenie azylového systému v rámci EÚ a preto sme radi, že v dnešnej diskusii sa zaoberáme práve týmto bodom. V mojich stručných pripomienkach eh, budem vychádzať z návrhu UNHCR na obnovu dôvery, lepšie riadenie, partnerstvo a solidaritu. Toto sú návrhy, ktoré vysoký komisár pre utečencov predložil v Bruseli minulý december a sú k dispozícii online eh, stanovujú eh, naše základné návrhy pre Európu. Moje návrhy Pripomienky tiež vychádzajú z našich pozorovaní nedostatkov súčasného dublinského systému a tie sú uvedené v štúdii, e, ktorú sme vytvorili o fungovaní súčasného nariadenia Dublin 3. Myslím, že všetci si uvedomujeme, že existujú pri implementácii dublinského nariadenia závažné problémy. Ja nechcem príliš sa venovať štatistikám, ale myslím, že je dôležité povedať, že v roku 2015 13 348 osôb bolo eh, prerozdelených podľa eh, Dublinského nariadenia, to je 10 všetkých žiadostí, takže vidíme, že máme systém, eh, kde členské štáty si vzájomne posielajú žiadosti, ale len 10 osôb boli, bolo premiestnených. V roku 2015 bola oveľa väčšia štatistika pre využívanie tých doložiek o suverenite, kde členské štáty budú rozhodovať a zoberať sa žiadosťami azyl. V roku 2016 to bola cesta, ktorú si volila Nemecka, ale viac ako 11 tisíc žiadateľov o azyl ostalo v krajine, kde boli, aj žiadosť bola spracovaná tam a neboli ďalej posunutí uplatniť tejto doložky členských štátov. Toto je vec, ktorú ktoré teda momentálne návrh by mal odstrániť tá, tú, túto, túto možnosť a my myslíme, že by to malo ostať zachované. Čo sa týka našich špecifických odporúčaní, naše odporúčania sa zameriavajú na, zameriavajú na budovanie európskeho systému, ktorý funguje pre utečencov a obyvateľov Európy na základe veľmi konkrétnych návrhov spolupráce a spoločný element, ktorý eh, je v našich návrhoch, je solidarita a poučenie z roku 2015 a naše návrhy e, sú v štyroch základných e, prioritných oblastiach združené EÚ, ktorá sa angažuje za svojimi hranicami, a má pomáhať vrátane e, bezpečných a legálnych ciest. Takže vidí, mus, Európska únia sa musí musí viac pomáhať tretím krajinám, ale musí tiež podporovať tie právne cesty, humanitárne cesty a presídlovanie Európska únia, ktorá dokáže reagovať na budúcej, budúci príchod utečencov Európska únia, ktorá eh, dokáže riadiť spoločný azylový systém, ktorý je prístup na územie, to bude vec, ktorá sa bude zaoberať. A po štvrté je to EÚ, ktorá integruje utečencov do eh, svojej spoločnosti. Takže za účelom dnešných, dnešnej diskusie sa budem sústrediť na tretiu prioritu eh, našich návrhov a to je budovanie solidarity v dobre riadenom európskom systéme najskôr treba vytvoriť e, skutočne spoločný systém registrácií, tak aby sme zaistili, že všetci, ktorí prídu, budú zaregistrovaní a budú nasmerovaní na správne postupy a budú mať rýchly prístup e, pomoci, ktorú potrebujú. A to umožní využiť systém pre utečencov aj obyvateľov, ktorý bude obnovený e, po trasoch. Už sme dnes si vypočuli komisára Avramopulasa, ktorý hovoril o vysokej miere o odberania otlačkov v hotspotoch. Vidíme istý pokrok v tomto prístupe, ale zatiaľ nemáme jednotný prístup k registrácii v rámci EÚ. Po druhé, zatiaľ čo vychádzame z niektorých návrhov, ktoré predložila komisia, my sme navrhli iný prístup, čo sa týka reformy Dublinského nariadenia. Momentálne je predložené zavedenie povinného, povinných postupov, ktoré budú fungovať vo všetkých členských štátoch, ak budú hodnotiť, či žiadateľ o azyl je prípustný alebo neprípustný v tom štáte, v štáte príchodu. To je návrh, ktorý predložila komisia podľa nášho názoru ľudia, ktorí prichádzajú do EÚ, eh, by mali byť vpustení na územie EÚ a mal ich prípady eh, by mali byť eh, individuálne zhodnotené a my sme predložili návrhy na zrýchlené konanie od momentu príchodu s pomocou agentúr EÚ na to, aby to správne fungovalo. Vidíme, že použitie postupu nepriputnosti, keď žiadatelia o azyl sú navracaní do tretich krajín alebo bezpečných krajín e, vstupu. A nie dobrá metóda. A vyžaduje si to bezpečné krajiny príchodu v susedstve EÚ a my e, chceme, aby ten systém tretich krajín bol skutočne vybudovaný, ale medzi tým Európska únia musí e, ďalej príjmať a spracúvať prípady žiadateľov o azyl v zrýchlenom postupe, čo zaistí prístup k ochrane a pre tých, ktorí nepotrebujú ochranu a nemajú žiadny ďalší dôvod ostať, je istovaný dobrovoľný odchod a ak to nebude fungovať, tak potom jednoducho odchod. My potrebujeme podať pomoc tým, ktorí to potrebujú a vrátiť tých, ktorí na to nemajú nárok. A ďalej mechanizmus pomoci pre krajiny EÚ pod tlakom a systém relokácií, aby fungoval. Potrebujeme, hovoríme o zlom fungovaní systému relokácií, nebol dosiahnutý cieľ 160 tisíc žiadateľov o azyl. My sme predložili odporúčanie o tom, ako relokácia by mohla lepšie fungovať. Potrebujeme lepší záväzok členských štátov, lepšiu spoluprácu všetkých agentúr, lepšiu spoluprácu ich. No a jeden z, jedno z odporúčaní je, aby lehota že lehota na fungovanie systému sa blíži v septembri a prílitu v budúcnosti, ak tých 160 tisíc nebude relokovaných v, v, v lehote, či si môžeme zamyslieť nad pokračovaním programu, aby ľudia boli relokovaní. Ďalej treba zaistiť, aby zjednotenie rodín bolo prioritou podľa súčasného návrhu Dublinskej reformy. Štáty vykonajú postupne prípustnosti ešte pred kontrolou zjednotenia rodín. Aj v situácii podľa súčasného prehlásenia medzi EU Tureckom zjednotenie rodín, keď eh, utečenci prídu do Grécka, eh, je pripustné. Takže treba eh, túto záruku zaistiť. Myslím, že tieto postupy pre zjednotenie rodín musia byť prioritizované do budúcnosti aj v rámci súčasného režimu, ktorý bude fungovať až do začiatku fungovania nového systému. Údaje za 2015 ešte nie sú dostupné a, a v roku 2014 len 0,3 všetkých žiadostí eh, bolo eh, založených eh, na zjednocovanie rodín. Čiže je to len čo si viac ako 2800 žiadostí. My musíme urobiť oveľa viac, aby sme zjednotili rodiny. Nie je to len v najlepšom záujme tých zraniteľných eh, rodinných príslušníkov, detí a ženy, ale je to tiež záujme fungovania systému, pretože eh, zjednocovanie rodín je jeden z hlavných dôvodov, eh, prečo ľudia sa neregulérne presúvajú v rámci EÚ ďalej, čo sa týka mechanizmu prerozdeľovania, o čom sa veľa hovorilo. My sme tiež predložili návrhy o tom, ako by sme chceli, aby tento systém prerozdeľovania fungoval a tie návrhy detálne si môžete prečítať v našom dokumente online ale náš systém by prioritizoval zjednocovanie rodín a umožnil by e, korektívny mechanizmus, e, keď bude splnený, splnená limitná hodnota v členskom štáte. My by sme však radi navrhli, aby prípady žiadateľov o azyl e, odhodne boli v rámci systému prezidovania, ale aby E, ich prípady boli hodnotené v krajine príchody. A tí, ktorí majú, majú preukázateľne uvodené prípady, aby boli veľmi rýchlo určení v krajine príchodu a boli hneď posudzovaní ako utečenci. Vieme, že toto je ťažké, ešte nie je vzájomné uznávanie údajov utečencov v členských štátoch. My si musíme, uh, musíme sa vyhnúť duplikáciám, ktoré existujú v rámci súčasného systému. Uh, skúmania a hodnotenie sa vykonáva v Grécku a uh, Taliansku. Uh, a žiadosti sú postupené a opätovne sa to skúma na krajinách, kde prichádzajú, aby im boli udelení štatút utečencov. No, na záver radi by sme vyzvali, aby začal konať v prípade maloletých a detí bez prievodu. A to mal byť hlavný dôvraz. v rámci systému relokácií. Veľmi často vidíme, že o prípadoch sa rozhoduje ad hoc. A rozhodnutia nerobia to, čo by mali, mali by sa sústrediť na tie najzraniteľnejšie skupiny. My sme predložili pár, zo pár odporúčania aj k tomu, v eh, dokumente, ktorý bol prijatý decembre v Ženeve a eh, snažíme sa o spoluprácu s európskymi kolegami, aby sme zaistili, že najlepší záujem dieťaťa je skutočne podstatou nášho prístupu k deťom. Možno no teda najdôležitejšou vecou je, aby ich a, eh, naše záujmy boli zohľadené, či už je to zjednotenie rodín, alebo prístup k ochrane v rámci EÚ. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Very... Ďakujeme veľmi pekne aj vám. A teraz sa dostáva, dostane slovo pán Polet a ospravedlňujem sa za to, že som vaše prvé meno nevyslovila správne. My sa už veľmi dlho poznáme. Človek Človek zažíva prekvapenia na každom kroku. Ďakujem pani Wikström. Ďakujem aj organizátorom tejto akcie za to, že nás pozvali. Ja zastupujem Európsku radu pre utečencov a azilantov. My e, zastrešujeme 97 mimovládnych organizácií, ktoré v Európe pomáhajú migrantom a utečencom v 35 krajinách Európy, to sú väčšinou členovia EÚ, ale máme tu aj krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. Pokiaľ ide o spravodlivé rozdelenie žiadateľov o azyl, to je kontroverzná otázka, ktorá vyvoláva diskusie. Nazdávam sa však, že ak nás udalosti z roku 2015 a 2016 niečomu naučili, a tu nebudem až tak veľmi politicky korektný, tak musím povedať, že tu sa ukázalo, že dublinský systém nefunguje. Opäť sa ukázalo, že tento systém skrýva určité štrukturálne nedostatky a že je potrebné zásadným spôsobom reformovať ho a ešte raz sa zamyslieť nad tými základnými východiskovými bodmi sme trochu sklamaní nedostatočnou ambíciou návrhu Európskej komisie. My by sme boli radi, keby sme e, princípy dublinského systému mohli zrevidovať, ale miesto toho je to systém, ktorý je založený na logike sankcií, namiesto toho, aby sme sa snažili o to, aby systém fungoval. Pre účely tohto panelu by som sa rád sústredil na konkrétne veci, ktorých sme sa už dotkli. Už sa ich dotkla Sofia, ale ja by som bol rád, keby som sa mohol zamerať na iné aspekty. Ide tu o návrh komisie uplatniť alebo vyňať žiadateľov z bezpečných krajín, A ďalej tu ide o to, že by tu ten dublinský, dublinský systém e, predstavoval nejaké ohrozenie a okrem toho e, by som sa chcel e, vyjadriť o tom korekčnom a lokačnom mechanizme. Aké problémy v tomto mechanizme vidíme? Zabudol som povedať, že sme vytvorili pomerne komplexný, komplexnú analýzu tohoto návrhu. Sú tam detailné doporučenia týkajúce sa pozmenujúcich návrhov k tomuto návrhu komisie. Bohužiaľ, nemôžem sa tomu venovať detailne, ale poviem len to najdôležitejšie. Najskôr článok 3.3. Článok 3.3 návrhu komisie hovorí o tom, že skôr ako sa uplatnia kritéria na určenie vhodného štátu, tak o prípustnosti žiadosti o azyl rozhodne prvý členský štát, alebo tu môže byť aj aplikovaný iný postup v prípade, že žiadateľ pochádza z krajiny, ktorá je na základe zoznamu EÚ považovaná za bezpečnú. Ide tu o to, aby tu nedochádzalo k presunu žiadateľov medzi členskými štátmi, ak e, nemajú e, na to nárok. Ide tu o to, že krajina, do ktorej žiadateľ e, vstúpi ako do prvej na južnej hranici EÚ, tak budú zodpovedať za jeho žiadosť a za posúdenie tejto žiadosti. Ja si myslím, že toto je trochu problematické z hľadiska ochrany, ale takisto aj z hľadiska solidarity. Sophie sa už zmienila o skutočnosti, že tento celý systém to ešte viac komplikuje skôr, ako sa uplatní dublinský systém, treba uplatniť systém neprípustnosti a okrem toho je tu ešte jedna záležitosť, je veľké obavy sú to, keď ide o právo na rodinný život a to je zakotvené v článku 8 Európskej charty základných práv. Členské štáty by teda mali aplikovať koncepty bezpečnej krajiny skôr, ako uplatnia ďalšie kritériá, medzi ktoré patrí aj právo na rodinný život. Skutočný rozsah pôsobnosti tohto konceptu bezpečnej krajiny sa zameriava na to, alebo je spätý s tým, že sa znížili nároky na to, aby dotyčná krajina bola uznaná za bezpečnú a zistujeme, že na naše hranice by tu prichádzalo veľa žiadateľov o azyl, ktorí by boli poslaní späť a nemohli by byť spojení so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí už sú v Európskej únii. Je tu teda akčný plán, ktorý bol vytvorený e, v spolupráci s ďalším komisárom, e, aby sa vlastne aplikovali pravidla v rámci európskeho AKI. A myslím si, že tento návrh by sú tu um, námietky, že tento návrh by ohrozil solidaritu a našim cieľom by mala byť vyššia miera solidarity. Koncept bezpečnej krajiny by bol pre členské štáty povinný a vlastne e, cieľom je, aby neboli neproporčne zaťažované krajiny na južnom cípe EÚ, a to by potom malo viesť tomu, že by sa neoplatila ďalšia zmena tohto návrhu. Zodpovednosť žiadateľ, za žiadateľa o azyl by sa stala potom internou záležitosťou tej ktorej krajiny. A už by tu potom teda nebola ďalšia povinnosť skúmať toto, ako náhle by to prešlo do zodpovednosti toho dotyčného členského štátu. Ak nejaký žiadateľ o azyl následne opustí územie tejto krajiny na dlhšie ako 3 mesiace, tak by sa to mohlo zmeniť, ale to je teraz z návrhu komisie vyškrtnuté a mohlo by to mať veľmi negatívne dopady, pretože by to mohlo znamenať, že členské štáty na externých hraniciach EÚ by boli zodpovedné za tieto prípady a boli by e, disproporčne zaťažené a zodpovedné za to, aby vrátili osoby, ktoré nemajú nárok na medzinárodnú ochranu. Preto sa nazdávame, že ten efekt by mohol byť negatívny, lebo by to mohlo slúžiť ako e, ako podpora týchto členských štátov, aby si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z registrácie, pretože budú vedieť, že ak e, zaregistrujú nejakého žiadateľa, tak už budú na neho navždy zodpovední. A preto súhlasíme s tým, čo navrhuje pani spravodajkyňa Wikström, to znamená, že by sme tento e, prístup pozmenili a že by sme sa držali konkrétnej situácie. Máme tu ešte potom ten alokačný mechanizmus. Súčasný dublinský systém neobsahuje mechanizmus solidarity a je to jeden z hlavných nedostatkov tohto systému. To znamená, že my sa domnievame, že treba mechanizmus solidarity zahrnúť do nariadenia a zároveň sa nazdávame, že to, čo predložila komisia, je pomerne skromné a že to pravdepodobne nebude e, uspokojivo možné vyriešiť našu situáciu. Ja to veľmi stručne zhrniem. Ten systém e, by sa mal uplatniť v prospech členských štátov, ktoré sú nadmerne zaťažené prílivom utečencov, a pritom sa budú zohľadňovať dve kritéria, počet obyvateľov a HDP, ten korekčný mechanizmus by sa uplatňoval iba v prípade, že by daný členský štát prekročil 150 koeficientov a sú tu ešte ďalšie kritéria, Napríklad bolo by to založené na základe monitorovacieho systému, ktorý by monitoroval počet žiadateľov a počet žiadostí. E, musím povedať, že v tomto návrhu sme odhalili e, celý rad nedostatkov. Jeden veľmi dôležitý aspekt sa týka toho, že ten solidárny mechanizmus by fungoval paralelne s aplikáciou E, dublinského nariadenia. To znamená, že v prípade, že by e, členský štát bol konfrontovaný s nadmernou záťažou, pokiaľ ide o žiadosti o azyl a pokiaľ by sa tento korekčný mechanizmus spustil, tak ešte stále by tu dochádzalo k transferom z iných členských štátov a to by viedlo e, k absurdným situáciám, pretože tá krajina, ktorá by ten solidárny mechanizmus využila, by zároveň dostala rovnaký počet žiadateľov o azyl alebo ešte možno viac, a to presne na základe tých dublinských nariadení. No a to je absurdné. My navrhujeme, aby sa tu vytvorila jednoznačná spojitosť e, s dublinskými nariadeniami. Pokiaľ ide o pravidla, ja si myslím, že to tu bolo zvolené ľubovoľne a že to nie je z hľadiska systému logické, pretože ten systém by mal ujaviť tým členským štátom, ktoré sú pod nadmerným tlakom. Ak členský štát už nebude schopný zvládať príliv utečencov, tak ten systém by mal začať fungovať a preto ten prah by mal byť 100% a nie 150%. A po štvrté ďalšia vec, my sa obávame aj toho, že tento korekčný mechanizmus by tým členským štátom pomohol iba čiastočne v súlade s článkom 36.3. Tu musíme aplikovať princíp bezpečnej krajiny a okrem toho sa tu znížili štandardy pre e, uplatňovanie týchto kritérií bezpečnej krajiny a to by mohlo viesť k tomu, že celá rada žiadateľov bude vyňatá z uplatnenia solidárneho mechanizmu, a tým jednotlivým krajinám by to pomohlo iba čiastočne. To je naša hlavná obava. Okrem toho sa obávame aj toho, že ten systém by viedol k tomu, že žiadatelia o azyl sa budú v rámci systému prevádzať niekoľkokrát. E, uplatnenie solidárneho mechanizmu nie je jedinou vecou. E, ešte to bude riešenie aj na základe dublinských riešení a to by potom ešte navýšilo administratívne náklady a bolo by to veľmi náročné. Samozrejme, že to nie je cieľom e, reformy a je, ide tu o to, že sa musíme snažiť čo najlepšie uplatnenie pravidel. A mali by sme sa za každú cenu vyhnúť prílišnej komplikovanosti to je skutočne témou dnešného zasadnutia dodržovanie času. Ďakujem, Chris, za tvoj príspevok. A teraz by som rada otvorila diskusiu. Ešte predtým vás chcem informovať, e, že čas je obmedzený, tlmočenie máme zabezpečené len do 12.30, musíme to stihnúť. Zoznam rečníkov je veľmi dlhý, takže prosím, obmedzte svoje vystúpenia na minútu 30. Dokážeme to výborne. Najskôr by som dala slovo Anastázii Christodopulu, ktorá je treťou podpredsedničkou gréckého parlamentu a členkou gréckej delegácie v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďakujem za príležitosť vyjadriť e, svoje názory. Som z Grécka. Bola som v roku 2015 ministerko pre migračnú politiku, keď sme zažili tú najväčšiu migračnú krízu. Som tiež právnička a e, tieto veci súvisia s medzinárodným právom e, skúmam. A na úvod chcem povedať, že je veľmi naozaj ťažký čas teraz pre medzinárodné právo, pretože keď sa niečo schváli, odhlasuje, keď veci E, idú dobre, všetko je fajn, ale keď e, v takých konzervatívnejších atmosférach e, sa ocitneme, tak sú veci trošku iné. Pozeráme sa na zákony, na dohovory, ktoré sme spomínali. A keď, je čas, keď sú ťažké časy, tak vtedy do uh, eh, hry vstupujú také úzke aj niekedy veľmi osobné názory. Preto treba veľmi, dobrý pozornosť, veľmi dobrú pozornosť uh, prikladať uh, napríklad v tvorbe nového uh, dohovoru, novej zmluvy. Pretože sú tu uh, teda podmienky, ktoré napríklad upravujú aj výnimky zo zákona v niektorých krajinách. A znamená to, že keď sa teda vyzývajú tieto výnimky, alebo keď sa uvádzajú tieto výnimky, tak sa vlastne e, legalizuje nejaká iná situácia de facto a Ženevský dohovor z roku 1951 nepovoluje žiadny spôsob uh, obísť ho. Nie sú tam žiadne medzery. A to je tá najdôležitejšia vec, uh, ktorú musíme vidieť ako poslanci národných parlamentov alebo europoslanci, ak máme dosiahnuť nejaký pokrok. Druhá vec, e, ktorú musíme pripustiť, je, že máme tu smernicu Dublin 3, máme šengenský systém, ale keď sa pozriete na tie veľké migračné toky, na ten tok z roku 2015, tak tieto e, zmluvy a smernice nedokázali, e, teda nebolo možné dobre implementovať, pretože ten tok ľudí, ktorí v zúfalstve utekali pred vojnou a smrťou, ktoré ich nútili vydať sa do exilu, to znamenalo, že jednoducho sa nedalo implementovať všetky tieto ustanovenia. Takže e, čo sa udialo mm, v priebehu roku 2015 bolo, že e, sme sa snažili mm, teda e, uplatňovať ženovský dohovor, krajiny chceli preukázať solidaritu, poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí utekali pred vojnou. Avšak Ostatné zmluvy, na rozdiel od teda Ženevského dohovoru, majú zabudovanú možnosť eh, nejako to obchádzať, napríklad Dublin, Schengen. A máme tu obrovský počet ľudí, eh, ktorí eh, žiadali o azyl. A títo ľudia, ich utrpenie vlastne znamenalo to, že ten systém bol preťažený. Keď sa na to pozrieme teraz s ostupom, tak vidíme, že naozaj veľmi málo sa udialo konkrétne. A všetko, čo robíme teraz, je, že hovoríme o zmene Dublinu, aby sme mali ešte komplikovanejšie riešenie, ešte komplikovanejší systém bez toho, aby sme sa zamysleli, či to dokáže vlastne zvládnuť tie veľké migračné toky. Nové toky a vy ste mali iba dve minúty. A ja som si myslela, že mám desať. Mohli no. sme sa na dvoch minútach. Vedeli by ste to zhrnúť do jednej minúty? Minutes, ja som predsa tu vpredu. Keby som mala dve minúty, tak sedím tam v publiku a uľava... Áno, predsednička, áno. Beriete teraz slovo všetkým kolegom. Ja nemyslím... Je to aj v programe. V programe sú dve minúty. Uh, v programe mám napísaných 10 minút. Áno. Ale keďže predchádzajúca, predchádzajúci panel sa pretiahol, tak sme to museli skrátiť. Yeah. You must, uh, let's try. Dobre, tak skúsme Dávam ešte 5 minút. Ďakujem. A teda potom budete musieť to uzatvoriť. Dobre, ďakujem. Takže, keď sa pozriete na to, že ďalších milión ľudí utečie z nejakej inej vojnovej zóny, tak všetky tie smernice, systémy, o ktorých hovoríme, hovoríme o zlepšení, ehm, že vniesieme teda vytvoríme nejaký nový systém na obmedzenie. Myslíte si, že sa to implementuje? Kolegovia, ja si myslím, že to, čo tu všetci cítime, je, že táto klíma, ktorá vznikla na medzinárodnej úrovni, nás priviedla k potrebe ako Európa harmonizovať vidíme tieto konzervatívne sily v celom svete. Donald Trump v USA hovorí o tom, že teda príjme kritické kroky, aby zamedzil prílivu migrantov do krajiny, potom krajiny V4. Tu hovoria o budovaní prekážok a ľudia zatvárajú svoje hranice E, aj voči členským štátom EU nič sa s tým nerobí, takže teraz vlastne hovoríme o nejakej flexibilnej solidarite, ale solidarita e, buď je, alebo nie je. To je ako ľudstvo, je len jedno ľudstvo, buď, e, alebo humannosť. Nemôžete si vybrať, že bude nejaká e, solidarita. E, jednoducho, solidarita je, alebo nie je. A e, nie je to náhodou, že nové členské štáty e, toto riešia týmto spôsobom. Napríklad, keď do rodiny príde nový príslušník, tak si možno neuvedomuje, akú históriu, tradície, povinnosti má tá rodina. To sa deje v celej histórii ľudstva a nemôžeme meniť históriu. Musíme tieto veci e, povedať nielen z politických dôvodov, pretože niekedy e, potrebujeme hlasy e, týchto členských štátov v konkrétnych politických témach, ktoré chceme presadiť. A preto im teda nehovoríme, že robia obrovskú chybu a ničia Európu. V Európe by sme nemali mať rasizmus, xenofóbiu, nacionalizmus. Potrebujeme jasne sa prihlásiť k solidarite, k ženevskému dohovoru a tak ďalej. Nechceme európskeho Trumpa. To sa nesmie stať. Musíme sa pridržať našich antiksenofóbnych e, názorov proti tej extrémnej pravici. Čiže myslíme, myslíte si, že môžeme mať spoločný azylový systém v Európe? Ja si myslím, že áno, za predpokladu, že tie témy, o ktorých hovoríme, budú v prvom rade E, zamerané na utečencov. Keď sa na to pozrieme takto, tak samozrejme, že môže byť spoločná politika, ale ak sa zamyslíme nad nami samotnými a e, nad e, našimi ideologickými, ekonomickými, sociálnymi záležitostiami, nad historickými ideálmi, tak keď sa budeme pozrieť iba na toto, na svoje vlastné, tak nedokážeme vytvoriť spoločnú politiku na to máme e, zmluvu, na to máme politiku. A ak sa tam uvádza, že koho chránime, tak akože vždy sa musíme zamerať na utečencov, vždy to tak bolo a preto bude tá spoločná politika, pretože predmetom tej politiky budú utečenci samotní. Takže si myslím, že tá, tieto kľúčové témy sú niečím, čo Európsky parlament musí mať neustále v centre pozornosti. Keď hovoríme o tom do roku 2015, hovoríme o humanitárnych vízach, hovoríme o tých bezpečných koridoroch do Európy, aby teda neprichádzalo príliš veľa ľudí, ale keď príde milión ľudí do Európy, alebo nejaký veľký počet ľudí, mnoho ľudí prichádza o život v stredozemnom mori, utopia sa v stredozemnom mori a nie sú to len nejaké historické nehody. Nesmieme na to zabudnúť. My musíme mať bezpečné koridory do Európy, humanitárne víza a tiež musíme aj implementovať rozhodnutie, ktoré príjmeme, aby ľudia mali právo v krajine, do ktorej v prvej vstupujú, teda aj prísť, pretože tá predstava, že Turecko je bezpečná krajina, to je jednoducho absurdné. Aká bezpečná krajina, tretia krajina? Videli ste, koľko prípadov proti Turecku sa vedie na Európskom súde pre ľudské práva? Ale otázka, je tu otázka zákona, práva. A preto môžeme o týchto veciach diskutovať. Prečo môžeme tieto veci napadnúť na súde v Európe? alebo aj mimo Európy. A to nám umožňuje diskutovať o tých otázkach, či Turecko naozaj je bezpečnou tretiou krajinou. A je dôležité, že keď nám história nastaví zrkadlo, že budeme mať takú skutočnú uh, že, že, že bude skutočne efektívna naša reakcia. Ďakujem. Teraz dávam slovo kolegovi z Rumunska. Pani Venka z Rumunska mala vystúpiť? Okay, that's me here. Okay, thank To som ja. Venka. Dámy a páni, Európska únia stojí pred nevydanou výzvou. Je veľmi dôležité vysporiadať sa s týmito výzvami vyváženým spôsobom, aby sme sa vyhli sociálnemu nápeťu spoločnosti mnohých členských štátov EÚ. Solidarita s tými, ktorí sú núdzni, je najdôležitejšia je našou morálnou povinnosťou pomôcť tým, ktorí utekajú pred vojnou, ktorí sa ocitajú v komplikovaných a veľmi ťažkých situáciách, keď musia opustiť svoju domovskú krajinu. Ako matka som sama, e, sama e, si viem uvedomiť, že žiadna rodina neopustí e, svoj domov bez detí Eh, mm, iba v naozaj vo veľkom eh, nebezpečenstve utekajú zo svojho domova. Je dôležité, aby sa tieto eh, rodiny mohli vrátiť do svojich domovov, to je našou morálnou povinnosťou, ale je takisto veľmi dôležité jasne rozlišovať medzi tými, ktorí skutočne núzia, hľadajú ochranu a tými, ktorí takí nie sú. Nemôžeme ignorovať to, že mnohí ľudia, ktorí prichádzajú dnes do Európy z rôznych častí sveta, nehľadajú ochranu pred vojnou, sú to ekonomickí migranti a je takisto možné, že medzi migrantmi sú aj ľudia, ktorí ktorí patria do extremistických skupín, ktorí prezentujú hrozbu krajinám eh, eh, svojho eh, cieľa. A túto možnosť neslobodno ignorovať. Udržateľné riešenie so zvláštnym zohľadnením národnej bezpečnosti a bezpečnosti hraníc je potrebné v týchto veciach nájsť. Je tiež dôležité uznať, že rozdistribovanie migrantov a utečencov do členských štátov predstavuje problémy. Nemôžeme ignorovať skutočnosť, že sú tu krajiny, ktoré sú pre migrantov preferované a treba zohľadniť reality, pre ktorými sa ocitá náš mm, kontinent dnes a efektívny systém alokácie musí vychádzať z dobrovoľnej vôle štátov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme vám. No a slovo dostáva teraz naša kolegyne Cornelia Ernst z Európskeho parlamentu. Áno, ďakujem pekne. Ja budem hovoriť svojim rodným jazykom. Ďakujem pekne eh, za príspevky, eh, za tie zásadné príspevky Áno, stojíme pred zásadnými otázkami a preto musíme vážne diskutovať o tom, čo chápeme pod pojmom solidarita a dobrovoľná solidarita na jednej strane a na druhej strane e, štruktúry a regionálne fondy a aj využívanie. A to samozrejme ako to nárokovať, brať to ako nárok, to sa k sebe nehodí. Solidarita má dva, voči, dve, dva smery voči krajinám, ktoré sú postihnutí, postihnuté vlnou utečencov a druhé voči soli, e, utečencom. Solidarita voči utečencom, samozrejme, to sú dva body, o ktorých treba hovoriť. Všetko ostatné je nezmyselné. A v tejto otázke mám ešte dve otázky. E, skúmanie prípustnosti či vôbec e, nejaký, nejaká žiadosť e, asi o prípustná, podľa mňa. Je to dodatočná práca pre členský štát, kde prichádzajú e, logicky utečenci, tí musia vykonať túto, toto skúmanie, túto, túto previerku a musia prijímať ešte ďalších utečencov. No a preto myslím, že to je pridaná práca pre krajiny, kam prichádzajú tečenci. na no, moja otázka našich panelistov, ako sa to dá zlúčiť s konvenciou o tečencov, s ženevskou konvenciou o tečencov, takéto preverenie, či je to vôbec prípustné. A druhá vec, automatizované systémy rozdeľovania ako takýto systém eh, prerozdeľovania vylučuje sekundárnu migráciu. Nie je to práve naopak, že tým vzniká sekundárna migrácia, pretože sa úplne ignorujú potreby utečencov. Ďakujem pekne, Cornelia. A teraz eh, pán Varviciotis z, z Grécka. Ďakujem pekne, pani predsednička. To, čo momentálne zažívame v Európe, je nová vlna rasizmu a xenofóbie, je spôsobená troma hlavnými príčinami. Prvý dôvod spočíva v tom, že my v rámci azylových postupov sme preukázali nekompetentnosť a myslím, že ešte stále existuje ten systém podľa Dublinu, keď krajina prvého príchod musí preveriť žiadosť o azyl a preskúmať ju bez toho, aby fungoval nejaký automatický systém solidarity, kde spoločne ehm, by sa nesla zodpovednosť a skúmanie týchto žiadostí. No a druhá vec súvisí s pocitom európskych občanov, že majú strahu svojho bezpečnosť. No, súvisí to s problematikou utečencov, avšak ale nemôžeme zabúdať na to, že hranice Európy nie sú otvorené hranice. To znamená, že Európa neotvorila hranice pre každého, kto chce prísť do Európy. Európsky občania majú však čoraz viac pocit, že sú ohrození. No a to obôvodňuje rasistické a xenofóbne názory. No a ďalšia vec pri používaní prostriedkov je zaistená transparentnosť. V roku 2014 sme ako krajina, ktorá hlavne príjma nemohli, utečencov nemohli žiadať o prostriedky na spracovanie žiadosti, ale teraz sa, sa vyčlenili milióny eur e, na podporu krajín prvého príchodu, Taliansko alebo Grécko. ja myslím, že to treba, tým sa treba ešte e, pozorne zaoberať. Európska komisia a príslušné organizácie, ktoré sa zaoberajú riešením tejto problematiky napríklad vysoká predstaviteľka. Ďakujem pekne. A teraz pán Azuvalis z Litvy. Ďakujem pekne. Budem pokračovať ja svojim rodným jazykom. Ďakujem pekne. Ja nebudem hovoriť o solidarite. Rád by som hovoril o solidarite, keďže tá je založená na implementácii pravidel a potrebe udržiavať ich, je verejné tajomstvo, že niektoré šengenské krajiny už dlhé roky ignorujú pravidlá, ktoré spolu podpísali. Ja budem hovoriť tiež o dublinskom mechanizme. Litva podporuje implementáciu tohto mechanizmu. Je tam množstvo dobrých návrhov, avšak my nepodporíme automatický korektívny relokačný mechanizmus, nemyslíme, že by ten mechanizmus mal byť automatický. Princíp nezávislého myslenia, by som ho tu mal uplatniť, ja myslím, že komisia sa snaží viac práv od členských štátov, napríklad napríklad keď komisárov má veľmi veľké právomoci v súlade s návrhom všetky zde o lokalizáciu presídlenie bude riadiť komisia. No a je sa pravidla na základe ktorých regionálna distribúcia čísla budú rozhodované. Avšak počet osôb o tom bude rozhodovať komisia. V Litve si myslíme, že plán prerozdeľovania a proces by mal zahrniť tiež členské štáty. Musia zohrávať kľúčové, kľúčovú úlohu a rada musí tiež zohľadňovať kľúčovú úlohu. Niektorí hovoria, že to bude príliš dlho trvať, ale politici sú tu na to, aby prišli a zostali tu, pokiaľ nebude prijaté rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Diaz de Mera. Ďakujem, pani predsedajúca. Iba niekoľko stručných pripomienkov, aby som takisto dal najavo svoje stanovisko. E, my teraz e, sme pred e, legislatívnym rozhodnutím, ktoré sa týka krízovej situácie je zvykom aj v Európskom parlamente, aj v národných parlamentoch riešiť krízy reformami, spoločnými stretnutiami a širokospektrálnymi opatreniami. Teraz tu máme 6 nariadení a jednu smernicu. E, nariadenia sú povinné pre členské štáty, bez toho, aby tam bola pozícia národnej legislatívy. Ja si pamätám, že v správe, ktorú pani Valenciona a ja sme vypracovali, tak táto správa získala širokú podporu vo výbore AFED a DV v Európskom parlamente a kvantitatívne odráža e, stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o, o aj o politické skupiny. Myšlienky, ktoré sú tam obsiahnuté, E, určite poznáte, ale stanovujú naše na pozície a aj moju pozíciu. E, zmena, e, pozitívna zmena prístupu k migrácii. Migrácia je užitočný jav. Je to realita, je to realita máme tu Ženevskú konvenciu 51 a ďalšie ustanovenia. Súcit E, sú ľudské, univerzálne a európske hodnoty. Neexistuje žiadne kategorické e, vyjadrenie ohľadne prepojenia utečencov s terorizmom. Keď hovoríme o financovaní, o potrebe kontroly hraníc a o garanciách, tak vlastne tieto garancie musia byť individuálne a musia E, musia vlastne všetci, všetci, všetci utečenci musia mať garantovaného tlmočníka, e, bezplatného tlmočníka, všetky práva, ktoré s tým súvisia, aj pokiaľ ide o návrat. A ešte na záver, pokiaľ ide o systém relokácie, v podstate je to kultúra a je to e, príklad, ktorý by sme mali sledovať, to je istý prípad osmózy medzi verejnou mocou a realitou. E, teraz máme polského e, pána Tarczyńskiego. Polska. E, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Ďakujem. Budem hovoriť po poľsky. By som sa chcel niekoľkými otázkami vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Na začiatku som sa chcel spýtať, pretože pani ministerka z Grécka hovorila o tom, že sa tu prejavujú konzervatívne sily. Tie sa neprejavujú. My sme jednoducho vybraní svojimi voličmi. Ja som hrdý, a to musím povedať, som hrdý na to, že ma moji voliči E, zvolili, rovnako ako Donald Trump, e, do ktorého ste sa tu obúvali, je demokraticky zvoleným prezidentom a my to musíme rešpektovať, pretože demokracia je základom slobodného sveta. To je prvá vec. Potom sme tu počuli, že teror nemá nič spoločného s migráciou. A kto spôsobil parížské atentáty? Dvaja z nich boli utečenci, ktorí mali utečenecké dokumenty a ktorí sem prišli. To sú fakty. Môžete nad tým zatvárať oči to je možné, ale do diskusie to nič neprinesie. Solidarita. V našej európskej spoločnosti môžeme hovoriť o solidarite, keď tu máme Nord Stream, to si nemyslím. Rumunsko. Ja som bol v Rumunsku, hovoril som s ministrom zahraničia. Rumunsko súhlasilo s tým, že príjme utečencov, prišli do hotspotu, najskôr to bolo 100 ľudí, a keď tí utečenci počuli, že nejdu do Nemecka, ešte nevedeli, kam majú ísť, tak jednoducho ušli. A minister sa vrátil s prázdnymi autami. Poslali ich späť na ministerstvo. To sú fakty. Nemecko. 10 tisíc ľudí, ktorí prišli do Nemecka, vôbec nevieme, kde sú. Nie sú zaregistrovaní. Pani Angela Merkelová teraz vojenskými Herkulesmi e, prepravuje utečencov do krajiny pôvodu, pretože sa ukázalo, že je to nebezpečné a že ich je veľa. Kde sa skončí toto šialenstvo? Koľko utečencov má prísť? Milión, dva milióny, 5, desať, 100 miliónov? Vojny vždy boli a vždy budú. Čo sa stane, keď tu budeme mať 200 miliónov utečencov? Budeme ich naďalej prijímať? Poľsko prijalo už viac ako milión utečencov Ukrajincov, ktorí u nás dostali ochranu a prácu viac ako milión. A teraz vojenskými Herkulesmi posielate utečencov späť. Ďakujem za váš príspevok a teraz z Českej republiky. Ďakujem za slovo. Ja... Ďakujem za slovo. Ja sa iba veľmi stručne vrátim k tomu môjmu predchádzajúcemu príspevku. Som veľmi znepokojená tým, že pán komisár neodpovedal na moje veľmi E, vážne vznesené obvinenie v tom zmysle, že navrhované úpravy nie sú v súlade s našim primárnym právom. Ja som samozrejme e, znepokojená tým, že nekompetentne reagoval na dočasnú opravu, ale e, pokiaľ ide o tieto pravidlá, tak sú rozpore s so zmluvou o fungovaní EÚ, pretože tam sa v článku 88 odstavec 3 hovorí, že v prípade migračnej krízy je umožnené jednorazovo prijímať dočasné opatrenia v niektorých krajinách. A to, že pán komisár E, na túto otázku zásadnou výhradou neodpovedal, je pre mňa veľmi znepokojujúce. Musím povedať, že som bola na študijnom pobyte v USA, študovala som migráciu a chcem upozorniť na to, že v USA aj napriek tomu, že sú federáciou, neexistuje, aby Washington rozhodoval e, o tom, ktorá krajina v rámci resettlementu koľko ľudí príjme. Chcem upozorniť, že dva roky predtým, ako E, kohokoľvek v rámci resettlementu príjmu, tak dva roky týchto ľudí e, preverujú z bezpečnostných a zdravotných e, dôvodov. My sa naozaj chováme mimoriadne nezodpovedne. Ďakujem. Thank you very much. Eli Schlein. Ďakujem, Eli Schlein. Thanks, Chair. Um, well, I'm hearing different things this morning, but let me remind the colleagues... Dovolte mi, aby som kolegov upozornila na to, že články 78 a 80 zmluvy hovoria o solidarite a rovnakom zdieľaní záťaže medzi členskými štátmi. Mali by sme si pozorne prečítať všetky zmluvy, ktoré sme si prečítali. Druhá vec, nejde tu o solidaritu. Je tu 6 členských štátov, ktoré už dlhé roky musia e, riešiť 80 všetkých utečencov, pretože tí ľudia neprichádzajú do Grécka, oni prichádzajú ďalej do Európy. To znamená, že my tu potrebujeme spoločné riešenie. A Európsky parlament už dlho žiadal e, pre nejaký e, automatický mechanizmus dielanie záťaže tak, aby tieto e, žiadosti boli spravodlivo rozdeľované, ale nebolo to vypočuté. Pokiaľ ide o kontrolu nepripustnosti, ja som veľmi rada, že ako pán Poen aj pani Madželi sa k tomu vyjadrili, pretože sa nazdávam, že tá myšlienka nie je dobrá. Mali by sme sa jej vyhnúť, pretože by to mohlo vytvoriť veľmi nebezpečný filter. Ten koncept bezpečnej krajiny je veľmi vágny a je to vlastne na uvážení členských štátov a to nie je dobré a nefungovalo by to. Potom samozrejme, že ešte je tu ďalšia možnosť a síce externalizovať naše povinnosti, naše hranice. A tu chcem poukázať na dohodu medzi EÚ a Tureckom a uvažuje sa dokonca aj o Líbii ako o bezpečnej krajine. Rada by som kolegov upozornila na to, že 86 všetkých vnútorne presídlených osôb je v rozvojovom svete. To znamená, že keď sme v New Yorku, podpisovali deklaráciu, ktorá hovorí o tom, že by sme mali našu zodpovednosť lepšie rozdeliť na globálnej úrovni, ako môžeme byť dôveryhodní voči ostatných, ak ani ako Európska únia nejdeme príkladom. A posledný bod, pokiaľ ide o korekčný mechanizmus, niektorí hovoria, že korekčný mechanizmus nebude fungovať, že musíme vytvoriť mechanizmus založený na vzájomnej dôvere a ktorý vezme do úvahy aj e, e, preferencie jednotlivých žiadateľov. Takže je dôležité, aby e, sa členské štáty žiadali týchto žiadateľov e, lepšie integrovať. Čas rýchlo plyne a ja prosím pani Lambert, ktorá bude predsedovať ďalšiemu panelu, aby sa pomaličky pripravila. Ja by som chcela ešte povedať, že je veľmi jasné, že diskusia medzi Európskym parlamentom, radou, komisiou a národnými parlamentami a poslancami národných parlamentov bude potrebná aj v budúcnosti. Ale toto bol veľmi dobrý východiskový bod. Ja tu mám na zozname ešte ďalších rečníkov ktorí sa prihlásili o slovo. O, odovzdám to pani Jean Lambert, ktorá bude predsedať ďalšiemu panelu. My už sme začali s 15-minútovým oneskorením, teraz skončíme s 15-minútovým oneskorením. Odozdávam slovo pani predsedajúcej. Dúfajme, že sa nám podarí e, všetkým prísť s nejakými novými myšlienkami, že vy tvoríme jednotnú Európu, lebo potrebujeme jednotné riešenia. A teraz odovzdávam slovo pani Jean Lambert, ktorá bude predsedať tretej časti, ktorá sa zameriava na bezpečné krajiny pôvodu a bezpečné tretie krajiny. Už som zdôraznila, že je tu ďalšia sála, kde môžete našu diskusiu sledovať, ak sa nezmestíte do tejto miestnosti. Ďakujem. Right, if we could maybe move... No dobré, takže prejdeme k poslednej časti. A musíme sa vynasnažiť a skončiť o 12.30, nielen pretože to je obedná prestávka, ale počas obeda sú tiež, sa tiež uskutočne rôzne workshopy a nechceme ich ukratiť o čas, takže Ospravedlňuje sa za meškanie. Naši rečníci ešte iste chápu tie časové obmedzenia. No a dúfam, že sa vám pozdaví, po, podarí predstaviť niektoré veci. Ja som Jean Lambert, som britskou poslankyňou Európskeho parlamentu. Zatiaľ sme stále tu. A som veľmi rada, že môžem predsedať tejto časti zasadnutia, kde sa budeme zaoberať otázkami bezpečné, alebo bezpečných krajín pôvodu alebo bezpečnej tretej krajiny. Nie je to to isté, ale už eh, sa oba termíny objavujú v rámci azylového aky EU eh, v smernici azylových postupoch články 36 až 30, alebo 36 a 38 a hlavne pojem bezpečnej krajiny pôvodu sa používa na definíciu krajín, ktoré ktorých je stabilný demokratický systém, dodržujú dohody o ľudských právach, sú bezpečné a plnia dodržiavajú princíp non-reformu a týka sa to nekrajín alebo tý, týka sa to ich eh, štátnych príslušníkov, teda ľudí z tejto krajiny, nie tých, ktorí prechádzajú to krajinou alebo pochádzajú z iných krajín. Ako časťa agendy EÚ pre migráciu v septembri 2015 komisia navrhla vytvoriť spoločný európsky zoznam bezpečných eh, krajín pôvodu. A tieto krajiny sú Albánsko, Bosná a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Kosovo, Čierna hora, Srbsko a Turecko. Výbor Libe prijal stanovisko v júli minulého roka Našim spravodaj, našou spravodajkým bola Sylvie Guillaume a momentálne no, teoreticky rokujeme trialogu s radou. No a nedávno predložený aktualizovaný návrh komisie pre návrh nariadenia o azylových postupoch obsahuje tieto pojmy. Takže a tieto zoznamy sú definované na národnej úrovni, nie sú koordinované medzi členskými štátmi Niektoré krajiny majú zoznamy, niektoré nie. No a nás by zaujímalo vypočuť si od zástupcov národných parlamentov o týchto zoznamoch, ako fungujú, ak ich máte a nie, kde vidíte, by boli vhodné mať európsky zoznam, to je vec, ktorou sa zaoberáme, chcete paralelne dva, e, existenciu dvoch e, súborov zoznamov, alebo aby všetko fungovalo rovnako. Takže e, na úvod e, dostane slovo. Nie je to bohužiaľ pán Silvestri za agentúry pre základné práva. Bohužiaľ nemohol prísť, pretože sa necíti dobre, ale máme správy agentúry pre základné práva, ale z toho je tu pán e, Diaz, ktorý je spravodajcom pre tieto návrhy v rámci Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, kde sa stretávajú sociálni partnery a občianská spoločnosť. No a potom mm, pán Martin Toledo Suárez zo Španielského parlamentu predloží príspevok tých, ktorí by chceli vystúpiť. Myslím, že ten systém už bol vysvetlený viackrát. Dvaja poslanci Národného parlamentu a jeden poslanec Európskeho parlamentu a ak poslanci Národného parlamentu chcú vystúpiť, tak radi by sme ich požiadali, aby vyplnili prihlášku a zdať ich sekretariátu a vytvoríme zoznam rečníkov. Takže začneme jedným slovom. Vďačný pánu Diazovi za to, že nám predstaví túto tému, takže máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem Európskemu parlamentu a výboru LIBE za to, e, že si vlastne chcú vypočuť stanovisko ECOSOKu. Ako viete, my sme konzultačným troj, tripartitným orgánom EÚ. My bránime záujmy pracujúcich, podnikateľov a rôznych záujmových skupín a rozvíjame sociálny dialog e, aby sme informovali o e, stanoviskách a normách EÚ. V tomto zmysle e, hi, história a aký ekosoku, pokiaľ ide o to, aby Európska únia disponovala utečeneckou aj imigračnou politikou, spoločnou pracovnou politikou, je už tradíciou. A môžem vám povedať, že pre EKOSOK debata o solidarite a zodpovednosti v oblasti utečencov neexistuje. Otázka utečencov v Európe je otázkou zodpovednosti tak Európskej únie, ako aj samotných členských štátov. Je to e, zodpovednosť, ktorá vyplýva z medzinárodných e, práv e, Ženevská konvencia 51 zo základajúcich zmluv EÚ, smernica 32-33 z roku 2013 a z povinností, ktoré vyplývajú z článku 68 e, zmluvy o fungovaní EÚ. My dnes e, tu e, rozvíjame článok 36 e, smernice 32 z roku 2013 o možnostiach prepojiť alebo vytvoriť zoznam bezpečných krajín pôvodu. A to na základe a spoločnej konfigurácie Európskeho spoločného azylového systému. Chcem vám tlmočiť rozhodnutie pléna ECOSOKu z decembra roku 2015. To je konsolidované stanovisko ECOSOKu, ktoré prijal e, jednomyselne. Boli to všetky tri skupiny, e, ktoré to prijali a tamto samotné prepojenie E, európskeho azylového systému od začiatku stroskotával, pretože sa nerozvíjala smernica 2032-33 e, a že vlastne zlyhal dublinský systém. Na základe týchto opatrení a reforiem sa vyvíja nový balíček a e, ten príde ale neskore, ale v tej najhoršej chvíli. To zle na týchto reformách je, to, že sa reformný proces začína v kritických a neistých okamihoch, ktoré sú veľmi citlivé pre verejnú mienku. Ale chcem vám tlmočiť, že ECOSOC podporuje e, presvedčivo všetky návrhy, ktoré predkladá Európska komisia a my ich podporujeme kriticky a e, logicky. Konkrétne koncept bezpečnej krajiny má isté isté dôsledky. Napríklad, pokiaľ ide o to, že osoba, ktorá prichádza z bezpečnej krajiny, tak e, na ňu sa bude vzťahovať urýchlený e, proces e, stanovenia, či sa na ňu vzťahuje alebo nevzťahuje azylová povinnosť a to skráti lehoty a vytvorí to ťažkosti v identifikovaní zraniteľných osôb, napríklad maloletých detí, žien a tak ďalej. Samozrejme, to, že niekto bude pochádzať z tzv. bezpečnej eh, krajiny, to môže viesť k narušeniu princípu nediskriminácie na základe článku 3 konvenskej, eh, Ženevskej konvencie z roku 51. A preto vytvorenie spoločného zoznamu Európskej únie neznamená harmonizáciu, pokiaľ ide o kritérium zoznamov bezpečných krajín, pretože E, tu treba zabezpečiť spolužitie spoločných zoznamov Európskej únie s inými e, spoločnými zoznamami na národnej úrovni. A pokiaľ ide o samotné kritéria, ktoré e, sú obsahom prílohy číslo 1 smernice 32 z roku 2013, tam sa hovorí, že bezpečná krajina musí rešpektovať medzinárodný rámec pre ľudské práva, ako aj právny štát vo svojej krajine. Návrh komisie samozrejme začína zlyhovať, zlyhávať pri Kosove, lebo to je krajina, ktorá nepodpísala e, túto e, konvenciu, ale zdá sa, že komisia nám dáva zlý príklad. Ďalšie kritérium, e, vytvá, ktoré vlastne bol, e, je návrhom komisie, to sú rozsudky, ktoré vyniesol Európsky súd pre ľudské práva, pokiaľ ide o úroveň plnenia a rešpektovania ľudských práv v krajinách pôvodu. Tu na v návrhu komisie máme e, rozsudky e, odsudzujúce e, krajiny, ktorých sa to týkalo, ale návrh komisie nerozlišuje, koľko z týchto rozsudkov sa týkalo podstaty veci to znamená tej, skutočn- tej skutočnej podstaty rešpektovania ľudských práv v týchto krajinách. A zoberme si ako príklad Turecko. Číselné údaje, ktoré má e- Európska komisia e- k dispozícii, hovorí, že v roku 2014 tam bolo vyše 2000 prípadov a návrh komisie nehovorí o e- nejakom časovom priestore, ktoré by vlastne boli k dispozícii a že by sa predlžili na niekoľko rokov, napríklad na roky 2010, 2009, 2011. To znamená, že tu nie sú prípady, e, ktoré sú spomenuté, že sa týkajú len roku 2014. A pokiaľ ide o 39 prípadov, tak tam sa Európsky súd pre ľudské práva zaoberal nimi podobne, podrobne a je tam tam sa iba 110 prípadov riešilo podrobne a Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil, že tam bol, bolo v 94 prípadoch, e, teda v 93% prípadu boli konštatované porušenie e, základných ľudských práv. Teda turecký štát nerešpektuje ľudské práva. Pokiaľ ide o ďalšie, e, ďalšie prípady, tam sa v 5 zo 7 prípadoch, teda v 71 prípadoch v prípade Bosnej Hercegoviny e, konštatovalo porušenie ľudských práv a podobne to bolo v Macedónsku a v ďalších bývalých krajinách e, Juhoslávie, ako aj v Albánsku. Tieto údaje si môžete overiť na stránke Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva. Teda dá, treba dávať pozor, Eh, pri hodnotení eh, bezpečných krajín eh, zo zoznamu, ktorý nám pripravila komisia. A teraz kandidátske krajiny. Povedať, že kandidátska krajina Európskej únie musí rozvíjať kodaňské kritéria a nie, že ich efektívne plní. Hovorím to preto, že všetci veľmi dobre poznáme situáciu v Turecku dnes. Máme tu správy reportérov bez hraníc o obmedzovaní slobody tlače v Turecku o obmedzovaní osobnej slobody v Turecku a tak ďalej. E, potrebujeme ďalšie indikátory a preto my navrhujeme, aby sme brali do úvahy indikačné údaje zo samotnej Európskej agentúry pre utečencov a zo samotnej Rady Európy. A pokiaľ ide o revíziu konceptu bezpečná krajina je veľmi pomalá. Vidíme, že situácia v oblasti rešpektovania ľudských práv sa môže veľmi meniť. Už dnes tu máme jednu krajinu Európskej únie, ktorá už má otvorený proces e, za nerešpektovanie ľudských práv. A teda my e, žiadame rýchlejší e, proces zadefinovania tejto, tohto pojmu. My vítame zoznam bezpečných krajín, ale potrebujeme, a opakujem, že teraz je veľmi zlý okamih na to, aby sme diskutovali o tejto situácii a navrhujeme 5 zlepšení. Treba vždy garantovať e, individuálne hodnotenie jednotlivých prípadov, neaplikovať an, automatický princíp bezpečnej krajiny, po druhé vyžadovať uznesenie, ktoré bude e, motivované skutočne zásadne, pokiaľ ide o to, aby sme sa rozhodovali nielen na základe národnej príslušnosti. Po tretie, tak ako pán Diaz Demera povedal, e, treba poskytovať e, bezplatnú právnu pomoc týmto ľuďom. Treba im do, zabezpečiť rešpektovanie všetkých ľudských práv, nielen niektorých, sloboda tlači, sexuálnej orientácie, rešpektovania etnických, národných, kultúrnych a náboženských menšín a na záver vytvorenie e, efektívneho súdneho prostriedku, ktorý e, bude schopný e, definitívne rozhodnúť na základe platných princípov. Ďakujem, dúfam, že som neprekročil rečnícky čas. Ďakujeme veľmi pekne za tento vyčerpávajúci pohľad na to, čo k tomu hovorí výbor pre hospodárske a menové a sociálne záležitosti. A teraz dostane slovo zástupca španielského parlamentu. Martin Toledano Suárez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Táto reforma a ja súhlasím s predchádzajúcim vystúpením aj s ďalšími vystupujúcimi, sa skutočne realizuje v zlej chvíli. My teraz e, vlastne to všetko pripravujeme za horúca pod e, tlakom migračných vln v priebehu bezprecedentnej migračnej krízy a preto je to skutočne veľmi zložitá situácia, ktorú musíme vyhodnocovať veľmi opatrne a rozumne, pretože skutočne sa to týka ľudí, ktorí trpia, týka sa to aj ich rodín a to sú veľmi vysokorizikové situácie a e, vlastne oni prichádzajú k našim hraniciam na úteku pred reálnym nebezpečenstvom. A pokiaľ ide o toto nové nariadenie, tak to je vlastne pojem bezpečnej krajiny a tretej bezpečnej krajiny. Ako už bolo povedané v našej európskej norme, je potrebné e, e, vyjasniť a spresniť niektoré veci. A preto táto reforma zdôrazňuje dva aspekty, ktoré chcem ja zdôrazniť. Poprvé, aplikácia týchto konceptov a pre a označenie, dezignovanie krajín, tretích krajín ako bezpečných krajín na základe istých zoznamov. Ako povedala pani predsednička, sú tu národné zoznamy, ktoré v niektorých krajinách zohľadňujú krajiny bezpečné alebo tretie e, bezpečné krajiny. A ako už bolo zdôraznené, je potrebné vziať do úvahy to, ako my budeme tento zoznam, ako s ním budeme nakladať. Je potrebné vziať do úvahy princíp e, garancie azylového práva a ďalších základných práv. A teda, e, ktoré krajiny e, dáme na ten zoznam? My sme teraz v mm, v krízach, v takých akože jednotlivých krízach a to môže viesť k fluktuácii tlaku tých žiadateľov o azyl, ale rovnako musíme mať na zreteli skutočnosť, že musíme mať minimálny zoznam tých tranzitných krajín alebo krajín, e, z ktorých e, prichádzajú utečenci, alebo či chceme ísť ešte ďalej a či chceme nejakú maxi, nejaký maximálny zoznam, ktorý sa bude týkať krajín celého sveta. E, to znamená, že budeme musieť zadefinovať, ktoré krajiny sú bezpečné a ktoré tretie krajiny možno považovať za bezpečné. Ja si myslím, že naša reforma by mala ísť smerom e, k zoznamom bezpečných krajín, ktoré e, priamo túto krízu neovplyvňujú a preto je veľmi dôležité, E, vziať do úvahy aj národné zoznamy, ktoré by sa mali udržať ešte počas 5 rokov a toto zjednotenie po 5 rokoch tam buď teda sa zachová možnosť, e, aby členské krajiny disponovali individuálnymi zoznami z nejakých dôvodov. Ja uvediem ako príklad Španielsko. Tam sú žiadosti o azylové právo a mnohé z nich prichádzajú od juhoamerických občanov, hispanoamerických občanov. A možno, že bude dobre, keď toto nebudeme zohľadňovať v tých zoznamoch Európskej únie, alebo áno, budeme to brať do úvahy, alebo nie. Je v záujme Španielska tiež disponovať takýmto národným zoznamom v konkrétnom prípade. A druhý aspekt, veľmi dôležitý, ktorý nemôžeme opomenúť, je, skutočnosť, že nazdávať sa, že jedna osoba, ktorá žiada o azyl, pochádza z bezpečnej krajiny alebo z tretej bezpečnej krajiny, tak toto vyhodnotenie bude musieť urobiť členský štát, do ktorého vstúpi žiadateľ o azyl prvýkrát. To znamená, že je tu povinnosť a táto povinnosť musí byť stanovená ako permanentná povinnosť opakujem, permanentná. A to si vyžaduje istú administratívnu záťaž, záťaž na sociálny systém v týchto krajinách, pretože vieme, že existujú hranice, cez ktoré prichádza e, veľa e, žiadateľov o azyl do Európskej únie a analýza by mala vziať do úvahy aj skutočnosť, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či ten e, permanentný model by bol adekvátny bez toho, že sa neposkytne e, pomoc týmto krajinám, pretože tieto krajiny vlastne e, by mali poskytovať trvalo adekvátnu garanciu preskúmavania situácie týchto ľudí. A vlastne tu ide o ľudí, ktorí sa dožadujú uznania práva na azyl v rámci Európskej únie. A na záver chcem povedať, že dnes v debate tu odznelo veľmi veľa vecí a ja som znepokojený mm, tým, že téma e, práva na azyl v Európskej únie, pokiaľ ide o ľudí, utečencov, ktorí prídu až na naše hranice e, pri hľadaní bezpečnej situácie, že sa na to nahliada politickými kritériami, a e, skryté, že sa tam aplikujú kritéria zrážok rozličných politík a chyba tu akýsi racionálny rámec. A práve toto vedie k tým xenofóbnym hnutiam. Občania jednoducho strácajú dôver v to, že existuje regulovaný stály model, ktorý garantuje e, azylové právo v rámci EÚ. Ak E, potom takto tlmočíme občanom EÚ, že tu máme vlastne brutálne zrážky rozličných konceptov a rozličných práv, pokiaľ ide o poskytovanie e, tohto práva občanom, tak my vlastne tým podporujeme alebo krmíme tú rozdelenosť a extrémizmus. Ja si myslím, že musíme sa naozaj veľmi hlboko zamyslieť, skôr ako niečo povieme v tomto smere. A e, lebo si musíme uvedomiť, že Európska únia musí garantovať ochranu e, tým ľuďom, ktorí o to žiadajú, pretože utekajú pred nebezpečenstvom e, života a e, oni aj ich rodiny príslušníci majú na tento azyl právo. Ďakujem veľmi pekne. Dobre ste nám povedali niečo o politických rozhodnutiach. Niekedy, keď sa pozeráme alebo vnímame len tie zoznamy alebo rozhodnutia mesto princípov, ich eh, rovnomerného a rovnakého uplatňovania. Takže eh, veľa zaujímavého sme si vypočuli od našich rečníkov a samozrejme teraz dostanú slovo, ktorí, ktorí prišli eh, dnes k nám. No a mám tu žiadosti o slovo. A prosím, dodržte tie dve minúty. A prvá žiadosť je zo Slovenska. Pán Paško, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budem reagovať na predrečníka. Hovorili ste o práve na azyl Európskej únii. Ja sa pýtam, čo je to právo na azyl v Európskej únii? Má Európska únia vlastné územie občanov, rozpočet, ktorý by mohli poskytovať ochranu a azyl? Pokiaľ viem, územie majú členské štáty, členské štáty majú občanov, majú svoje suverénne vlády, majú štátne rozpočty a oni môžu rozhodovať, majú vlastné azylové úrady a oni rozhodujú o tom, komu azyl poskytnú alebo nie. Ak budeme hovoriť o spoločnej európskej azylovej politike, tak spoločná európska azylová politika by mala vychádzať z toho, čo európske štáty v rámci e, spolupráce požadujú od Európskej únie, aby im pomáhala v tejto politike naplňať. Takže pokiaľ ide o posudzovanie tretích krajín, tak národný štát, môj štát, zaujímajú rozhodnutia medzinárodných inštitúcií, to znamená Ženevská konvencia, príslušné následné dokumenty, a potom suverenita členského štátu, ktorý si sám rozhodne o tom, ktoré krajiny považuje za bezpečné. Mnohokrát sú totiž niektoré štáty považované za nedostatočne bezpečné len preto, že v nejakom regióne, v nejakej časti toho, tej, toho, tej krajiny, toho štátu dochádza k nejakým konfliktom, nejakým problémom. To však nemusí znamenať, že celý štát, celá táto krajina, tretia krajina nie je bezpečným prostredím pre ľudí, ktorí sú v núdzi. Takže to posúdenie, posúdenie samozrejme vychádza z toho, čo členský štát v rámci svojej suverenity, svojich kompetencií e, si v tejto oblasti rozhodne. A ja sa, prísam sa, obávam tak trochu aj toho, že mám pocit, že európske inštitúcie, myslím komisia a Európsky parlament, e, sa snažia preberať e, práva, ktoré im neprislúchajú. Využívajú nešťastie ľudí a migrantov na to, aby si posilili kompetencie, rozhodovacie kompetencie v rámci spolupráci v rámci spolupráce členských štátov EÚ. Pretože pokiaľ viem, E, mnohé členské štáty nedali súhlas na to, aby sa relokovali migranti. Napriek tomu, tak Európska komisia a Európsky parlament túto myšlienku stále predkladajú na stôl. Aj pán komisár vo svojom vystúpení klamal. Klamal tu na verejnosť. Lebo tvrdil, že v Luxemburgu všetky členské štáty odsúhlasili relokačný mechanizmus. Nie je to pravda. Pokiaľ viem, v Luxemburgu 5 štátov hlasovalo proti. A dva štáty podali žalobu na súd že toto rozhodnutie bolo v rozpore s právom Európskej únie. Napriek tomu tu ako hotovú vec pán komisár tvrdí, že členské štáty prijali záväzok. Neprijali. 5 členských štátov odmietlo takýto záväzok prijať, pretože je v rozpore so základnými dokumenty Európskej únie. Takže prosím, ak chceme posunúť tento problém ďalej, pohybujme sa v rámcoch, ktoré sú eh, možné v rámci práva Európskej únie, kompetencie Európskej únie a v rámci spoločnej akceptácie. Takže ak budeme hovoriť o v tretich krajinách áno, členské štáty majú právo definovať si tretie krajiny a obávam sa, že obmedzovať toto právo aj do budúcnosti bude problém. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že to bolo uh, veľmi jasné. Teraz prejdeme k zastupcovi Estonska. Pani Luna, nech sa páči. Máte slovo, áno, ďakujem pekne. Ja by som chcela upozorniť na skutočnosť, že ľudia utekajú z rôznych dôvodov a treba na tieto rôzne dôvody reagovať v politikách hľadiska prístupu k azylu. Ľudia utekajú pred vojnou, prírodnými katastrofami, veľkých množstva potrebu humanitárnu pomoc. Oni utekajú, keďže neexistuje žiadna politická sila v ich krajine, ktorá by ich ochránila a väčšinou potrebujú kolektívnu pomoc v susedných krajinách. A to je jedna od každého, ale len dočasná potrebujú azyl až po ukončení tej katastrofy, pokiaľ nejaká politická sila vznikne ich krajine pôvodu. Väčšina z týchto ľudí v svete nepotrebuje dokonca na európskej hranice. Oni musia nájsť ochranu ešte predtým. No a my, Európa, myslím, musíme zaistiť, aby ľudia neumierali v stredozemnom mori, tak v mene našej humanity a našich vlastných záujmov. A ďalej sú tu ľudia, ktorí utekajú pred prenasledovaním oni utekajú, utekajú pred zneužívaním existujúcej politickej moci. Oni žiadajú inú politickú moc, aby im pomohla a oni potrebujú politický azyl. Toto je, to sú individuálne žiadosti, môže, tento azyl môže byť trvalý, ale musí byť eh, hodnotený individuálne. Musíme zaistiť, eh, že tieto dve rôzne kategórie potrieb budú hodnotené inak. Romanný azyl, čo najbližšie k Ukrajine pôvodu s materiálnou pomocou. Humanitárny azyl reaguje e, na potreby krajín, ktoré nie sú bezpečné pre verejnosť, tých, ktorých e, sú vojny alebo násilné konflikty. Politický azyl je, je dosť e, individuálna a musí byť hodnotená individuálne. A treba tu uznať, že individuálne prenasledovanie sa môže uskutočniť aj v krajine, ktorá je bezpečná pre všeobecnú verejnosť. To znamená, že kde nie je vojna, kde sa dá žiť. Inak, pretože ak budeme miešať pojem migrant všetky druhých ľudí, ktorí sa pohybujú na planete, alebo povieme jednoducho utečenci, a nebudeme skúmať ľudí, tak môžeme sa na, ocitnúť situácii, keď 1,3 miliardy Číňanov budú mať právo na azyl v Luxemburgu. Čo iste nie je veľmi šťastné. Ďakujem pekne. A teraz vlastné slovo pán López Aguilar. Ďakujem pekne, predsednička. Ja myslím, že máme spoločného menovateľa medzi tými troma panelmi, ktoré sa uskutočnili dnes do obeda. No, my musíme čeliť výzve reforme, tretej reforme európskeho azylového systému, ktorá znela, niektoré časti tejto legislatívy jednoducho nefungujú. sa zavrel, že Dublinské nariadenie skolabovalo, ale nebolo to náhodou alebo nejaké, kvôli nejakej prírodnej katastrofe. Skolabovalo to kvôli eh, činnosti človeka, ale kvôli nedostatku politické vôle v členských štátoch držiavať európske právo, ktorému sa vezali podpisom Lisabonskej zmluvy. Takže táto reforma nemôže byť hľadím najmenšieho spoločného menovateľa. Solidarita nemôže byť len zbožné želanie, je to právny mandát podľa Lisabonskej zmluvy a preto musí byť záväzná solidarita, nie je dobrovoľná. A to znamená tiež, že keď sa hovorí o harmonizácii európskeho azylového systému, potrebujeme priestor na flexibilitu ale nemôžeme popierať európske spoločné právo. No my keď čelíme rozdielom medzi tretimi bezpečnými krajinami a bezpečnými krajinami príchodu, tak to musí byť jasne roz, roz, rozlišené v tretej reforme. A posledná vec, ja som tiež eh, bol na misiách v Kanade výboru Libe a myslím, že členovia tohto výboru sa zhodnú na tom, že Kanada je modelom, príkladom, ale hlavne kvôli tomu, že vytvorila legálne spôsoby, ako žiadať o humanitárnu medzinárodnú ochranu na jej území. To znamená, že v Európe musíme robiť podobne. No a preto niektorí z nás žiadajú zavedenie humanitárnych víz, čo pod ktorý podporil generálny advokát pred Európskym súdnym dvorom. Niektoré si ešte konania prebiehajú. Humanitárne výzva, humanitárne koridory, legálne spôsoby, tak aby bolo možné žiadať o medzinárodnú ochranu na území Európskej únie. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne, tak ako sa často stáva, keď niekto začne, tak ostatných to inšpiruje. Takže, prosím, požiadam vás o stručnosť. Teraz sa vystúpenie z chorvátskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť ja eh, po chorvátsky ďalej. No, čo sa týka Európskej únie, tak eh, my sme za solidaritu. Solidarita je základom Európskej únie. Ak eh, to ohrozíme, Hm, že povieme, že všetci utečenci sú teroristi, alebo že všetci žiadatelia o azyl zneužívajú toto právo, tak zničíme Európsku úniu. Naša krajina, ktorá bola súčasťou Juhoslávie, to je súčasť Balkánu, keď mnohí ušli, hm, krajín, ktoré prijímajú utečencov no, s tými problémy nie. Treba si treba počúvať slova pápeže Františka. Nesmieme zabúdať na piliere Európskej únie. Azyl, právo na azyl, azylovom systéme, no, budovať lepšie, štruktúrovať lepšie Európa, Európska únia, Ak máme UNHCR alebo Vysokého komisára pre utečencov, neviem prečo najväčší donor vo svete, čo je Európska únia, že môžeme robiť, čo musíme robiť. Takže by sme mali mať nášho komisára pre utečencov. My by sme mali prostriedky na rozvoj, na pomoc utečencom, utečencom, ktorí utekajú pred vojnou. Ak sa budeme zaoberať len byrokratickými otázkami, otázkami, či Turecko je bezpečná krajina alebo nie, alebo či v Libanone alebo v iných afrických krajinách umožníme situáciu, pre prevádzačov, aby mm, hlavne pôsobili s falošnými pasmi. Je to vo vašom záujme. Prišiska, ktorá nie je bezpečná podľa mňa, je dôležité, aby Európska únia vyjala iniciatívu. Nie v Stredomorí. My musíme prijať iniciatívu v táboroch a v Turecku, Libanone a iných. Musíme byť konkrétni a nie len hovoriť o možných riešeniach. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme a slovo dostane zo Slovensk- Slovenska pán Matič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem pokračovať po slovensky. Dámy a páni, keď sa hovorí o probléme utečencov, tak hľadiska spoločnej európskej politiky sa mi je škoda, že nerohovoríme o niečom, čo by malo byť spoločná zahraničná európska politika. No, bolo by určite veľmi štočné vidieť, čo by Európska únia spravila v, tomto, v tejto oblasti. Viacero predrečníkov upozornilo na to, že treba riešiť ten problém čím bližšie ku zdroju, čo sa týka rozprávať o tom, ktorá krajina je bezpečnou krajinou, bolo by užitočnejšie dať pozor na to, čo konkrétna krajina robí, alebo ako sa ako príjima utečencov, ako sa vracať na súd v Štrasburgu, pretože skutočne meradlo je, aká situácia v tej ktorej krajine. No, samozrejme veľmi dôležité je, aby sa tie krajiny, ktoré hromadne vyháňajú utečencov zo svojho územia alebo ich e, cez rieky vyháňajú to nedobrá. To sú niektoré krajiny, ktoré sú členské krajiny EÚ. Tak e, bolo vhodné prijať e, opatrenia proti takýmto postupom. No a ja som smutný z toho, že mnoho ľudí z národných parlamentov hovoril tak, ako keby Európska únia neexistovala a ako keby sme sa tu stretli len predstaviteľe národných parlamentov, ktorí na nejakom geografickom území sú susedia, ale nie sú súčasťou nejakého väčšieho celku. No a existuje len národná suverenita a stráca sa stráca sa nejaká spoločná zodpovednosť, pretože bez toho nebude existovať eh, Európska únia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Prepašte, ešte som začal hovoriť, než zaznela posledná veta. Teraz pani Winberg z Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo. Pozvedala som o slovo v predchádzajúcom predchádzajúcej debate, nedostala som slovo, takže trošku to prepojím na všetky tri panely. Nefunguje tlmočenie? Eh, myslím si, eh, že sa to pokúsim prepojiť na tie tri doterajšie debaty. Išlo v podstate o to, že potrebujeme nové reformy, mm, treba toho veľa reformovať. Otázka je teda, ako často máme reformovať? Nie je to tak dávno, čo sme reformovali aj zelovú politiku. Uh, Chcela by som tiež povedať, že veľa sa tu hovorí o solidarite, a všetko sa deje so solidaritou. A pre mňa, a pre moju stranu je solidarita veľká vec, čiže je dôležité, a my uprednostňujeme pomoc utečencom priamo na mieste, tam im vieme najlepšie pomoc. Vidíme, čo sa udialo vo Švedsku. V roku 2015 sme mali masovú pri, imigráciu a e, teda e, tá humanitárna pomoc bola poskytnutá bez toho, že by sme mohli vôbec zafinancovať toto, e, toto masovú imigráciu vo Švedsku. A komisár Franz e, Timmermans sám povedal, že asi 60 migrantov sú ekonomickí migranti. Takže otázka teda je, že čo to máme, akú solidaritu a vrátim sa teda k tej reforme, či, k tomu, že máme spoločnú zodpovednosť, že máme spoločne, teda, že máme harmonizovať, že to má byť dobrovoľné a tak ďalej Inak e, je tu e, ďalšia hrozba, ak si to nerozdelíme, tak môžeme dostať pokutu až z 2,5 milióna švedských e, korún. Teda potom si vlastne vykupujeme slobodu, alebo ako to vlastne nazvať, kde sa tu vlastne ocitáme. A Otázka je tiež, ako prebiehali rokovania s Maďarskom, Polskom a Slovenskom z tých 12 tisíc, ktorí tam, e, teda, ktorí boli presídlení. Koľko išlo do týchto krajín a koľko, tý, koľko si myslíte, že zoberú tieto krajiny? Takže naozaj ťažké je zrealizovať tieto reformy a toto je iba začiatok, e, tak povedia, z nejakých zjednotených, e, respektíve Spojených štátov európskych. Ďakujem a posledný rečník bude pani Owen Reuten za Holandsko. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť po, holand- po holandsky. A pani predsednička, to, čo tu teraz máme, je dobrý balík. Je to balík, ktorý by mohol byť európskym riešením problémov, ktoré teraz pretrvávajú Videli sme deti na pláži, ktoré e, sa utopili, zahynuli. A Európa môže urobiť e, svoje, ale všetky členské štáty musia byť solidárne a ťahať za jeden povraz. E, pani predsednička, som trošku sklamaná. Ľudia, ktorí po roku 2004 vstúpili do EÚ, ktorí sa zastávajú tejto židovsko kristianskej tradície za EÚ, teraz e, zrazu e, nechcú prejaviť žiadnu solidaritu s ľuďmi, ktorí utekajú. A oni sa snažia ten problém presunúť na iné krajiny, ktoré sú na juhu Európy. Pani presnička, dúfam, že títo ľudia, ktorých som teraz počula, dúfam, že tiež sa zamyslia nad solidaritou pred svojim vstupom a po svojom vstupe do únie. A mm, že si spomenul na solidaritu, ktorým ostatní Európania preukázali a preukazujú. A chcem vás poprosiť, aby ste si to ešte pripomenuli a prajem vám veľa úspechov, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem. Určite tá posledná poznámka je veľmi zaujímavým východiskom do e, diskusí na obed. Na obede. Myslím, že sme tu vypočuli si mnohé názory, zazneli tu zaujímavé e, názory, prepojenie na spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, to bol dôležitý bod. E, potom otázka, že akú solidaritu vlastne preukazujeme v tom regióne. Samozrejme, je tu otázka, e, koľko sa dá očakávať od tretich krajín, ktoré už majú za sebou možno dve, tri vlny utečencov, či sú ešte schopné zvládnuť ďalšiu vlnu, než sa destabilizuje či už to bude Libanon alebo nejaká iná krajina. To sú niektoré z tých otázok, ktoré sa vyskytnú aj v tej diskusii, e, minimálne v výbore pre zahraničné veci, e, ktorý tiež sa zaujíma o azylovú politiku. Ja vám teda chcem poďakovať, vážení rečníci, za vaše úvodné vystúpenie. Myslím si, že sme si počuli veľmi jasné e, prejavy a ďakujem aj ostatným účastníkom diskusie, ďakujem tlmočníkom za extra čas, ktorý nám ponúkli a za ich prácu. Obed bude v reštaurácii poslancov, to je síce dosť ďaleko odtiaľ to, ale určite vás tam niekto zavedie. Ak máte záujem o workshopy počas obeda, tie začínajú o druhej a miestnosti sú uvedené na programe, takže ďakujem vám, prajem vám dobrú chuť a uvidíme sa popoludní, budeme pokračovať v diskusii. Ďakujem.